Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený predseda eh, litovského, eh, vážená predsedníčka eh, lotišského parlamentu, vážený pán Moskovisi, vážený pán Molterer, vážený pán Artuis, Eh, vítam vás všetkých. Eh, postupne sa k nám pridajú eh, všetci rečníci. Vítam vás na tomto zasadnutí, ktoré sa má venovať téme Európsky semester. I welcome uh, Mr. Pán Molterer prišiel medzi nás, je podpredsedom Európskej mesičnej banky a pán Hartwey, predseda rozpočtov výboru, čo skoro k nám príde. Takže ako som už spomínal, dnes začíname druhý deň našej konferencie. Dnes budeme spoločne diskutovať o tom, ako zabezpečiť e, zamestnanosť a vytváranie pracovných miest v Európe. Budeme sa oberať tým, ako posilniť fiskálny kompakt a ako zlepšiť hospodárskú menovú úniu. Kolegyne, kolegovia z národných parlamentov, sme veľmi zvedaví na vaše skúsenosti, ktoré sa týkajú implementácie fiskálneho kompaktu. Ide o to, ako vlastne zhodnotiť eh, tento vývoj a aktuálnu situáciu ako vie, ste viete, pokiaľ ide o fiskálny kompakt, je snaha vlastne vytvoriť tú takú fiskálnu úniu bez kontroly parlamentu, obísť aj čiastočne komisiu. A ide vlastne o to, my uprednostňujeme komunitárnu metódu, myslíme si, že táto metóda je tak demokratickejšia, ako aj efektívnejšia a je to určitým receptom k úspechu a je tu snaha zohľadniť záujmy tak malých ako aj veľkých členských štátov. Ide o to, ako sa merať na chudobnejšie a bohatšie členské štáty, vyvážiť e, zastúpenie geografické juh, sever, východ, západ, riešenie sporov dialógom a koncenzom. Dnes je možné skonštatovať, že pokiaľ ide o hlavné postupy v rámci rozpočtového dohľadu EÚ, sa opiera európsku legislatívu prijatú v rámci spolurozhodovania spolu s Európskym parlamentom. To je iste pozitívna správa, totižto mnohé desaťročia Európska únia bola prísľubom mieru, prosperity a demokracie a my chceme, aby Európska únia opätovne znamenala tento prísľub a potrebujeme naplniť ciele, ktoré sa týkajú zamestnanosti sociálnej ochrany. To znamená, že mali by sme upraviť našu pozornosť rovnako intenzívne na zamestnanosť a sociálne otázky, ako sa sústredíme na makroekonomické indikátory. Toto sú záležitosti, ktoré trápia bežných ľudí v EÚ. Zatiaľ sa EÚ sústredila na to, ako vlastne prehlbiť integráciu fiskálnych a hospodárskych politík, zatiaľ čo sociálna dimenzia hospodárskej menovej únie nebola až tak e, nebola až tak rozvíjana. Ide o to, ako vlastne vytvoriť rozpočtové pravidlá, zabezpečiť monitoring a je dôležité trestať primerane porušenia rozpočtových pravidel. Takže je to vlastne tá hodnotiaca tabulka scoreboard, ktorú navrhla komisia, kde ide o kľúčové indikátory v oblasti hospodárstva a zamestnanosti a tu ide o to, ako vyriešiť e, makroekonomickú nerovnováhu. Európsky parlament podporuje prehlbenie sociálnej dimenzie, pokiaľ ide o menovú úniu a budeme v tom aj ďalej pokračovať sme toho názoru, že nastal skutočný čas, aby Európska únia chránila svojich občanov, aby sme sa zamerali na sociálnu dimenziu. Predovšetkým sa musíme zamerať na bežných občanov, lebo bežní občania musia častokrát platiť cenu za hospodárskú krízu. To znamená, že Európska únia momentálne je mm, v zložitej situácii, tu nízky rast a ako aj nízka inflácia na jednej strane, to ovplyvňuje štátne príjmy, je tu vysoká nezamestnanosť a toto zvyšuje výdavky štátov na strane druhej. 25 milión Európanov sú nezamestnaní, milióny trpia chudobou a sú tu rizika, že vlastne budeme zaostávať za našimi konkurentami, ak nebudeme teraz konať. Počas mnohých rokov tu v parlamente sme apelovali na to, aby tu boli také investície, ktoré podporia hospodársky rast, sociálnu súdržnosť a fiskálnu konsolidáciu. Takže keď 26. novembra e, predseda e, komisie Juncker prezentoval svoj investičný plán v Európskom parlamente, sme podporili, je to silný signál, že sme odhodlaní aby sme vykonali našu časť práce, pokiaľ ide o to, aby Európa sa vrátila k rastu a zamestnanosti. Teraz vlastne všetci musíme konať, aby sme prezeli našu zodpovednosť a zabezpečili to, aby vlastne tento investičný plán mal dobré šance na to, aby mohol viesť k úspechu. A myslím si, že toto bude iste aj témou našej diskusie do obeda, totižto dvaja vlastne z tých dôležitých aktérov, ktorý investičný plán, komisár Moskovisi a podpredseda investičnej banky Wilhelm Molterer, ale vlastne aj predseda nášho rozpočtového výboru sú tu ako dôležité aktory, ktorí chcú s vami diskutovať. Dámy a páni, samozrejme ako pri každej politickej iniciatíve je tu riziko, že investície sa nemusia vydariť. To znamená, že je dôležité zvýšiť úsilie, vykonať všetko, čo je v našich silách, aby sme sa zamerali na každú krajinu EÚ. Rovnako každý členský štát EÚ musí splniť svoje úlohy. Rada, Európska investičná banka, ako aj vnútroštátne vlády a samozrejme, poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov musia tiež odvieť svoju prácu. Chcel by som povedať, že Európsky parlament je pripravený zohrať svoju úlohu. V najbližších týždňoch Európsky parlament bude hodnotiť detálne tento plán a bude sa zamýšľať nad tým, akým spôsobom by sa mohol zlepšiť vrátanie toho, ako zabezpečiť riadnu demokratickú kontrolu, potom ďalšia téma je tu e, vybrať primeraný právny základ, to budeme dnes diskutovať. Samozrejme sú tu ešte určité detaily, ktoré je nevinutné dopracovať, ako napríklad kritéria, ktoré sa týkajú výberu samotných projektov. A tu vlastne ide o tú myšlienku komisie, sa má vytvoriť určitý poradovník investičných e, projektov, ktoré sú európskeho významu, čo my vítame. Som veľmi rád, že pokiaľ je tento plán, tu vlastne posilníme komunitárnu metódu, ktorú som spomínal na úvod, a komisia vlastne sa chopí iniciatívy a parlament ako spoluzákonodárca bude môcť odviesť e, svoju čas práce, pokiaľ je Európsky fond strategických investícií. Pokiaľ ide o rozpočtové otázky, je dôležité samozrejme vytvoriť tú európsku dimenziu, skutočnú dimenziu, pokiaľ je tento plán a preto vlastne je aj jasná tá štruktúra našich panelistov dnes. Takže isté je jasné, že štáty musia finančne prispieť aj tie, ktoré sa to najviac dotýka. Tu ide aj o potom neutralizáciu e, vnútroštátnych príspevkov, pokiaľ ide o príspevky štátov do EFSI a to vlastne vyplýva aj z oznámenia komisie, pokiaľ ide využitie pružnosti v rámci pravidiel a pokiaľ ide o pakt rastu a stability. Toto je krok správnym smerom, vytvára to významné stimuly pre vlády na to, aby pôsobili tejto oblasti a v končnom dôsledku ten výsledok bude závisieť od e, úrovne pákového efektu a toho, ako to bude celé nastavené. Samozrejme, riadenie bude dôležité. Kolegyne, kolegovia, zásadné bude, aby sme získali e, dôveru investorov, že Európa je priestor, kde sa oplatí investovať. To znamená, že využijeme tie výhody, ktoré má naše spoločné úsilie, lebo keď budeme spolupracovať, budeme silnejší. Pokúsme sa využiť veľký potenciál EÚ, vytvoriť nové pracovné miesta a nové príležitosti pre všetkých európskych občanov vo všetkých našich členských štátoch. Pevne verím, že diskusia bude veľmi zaujímavá a plodná a som veľmi rád, že môžem dať slovo teraz kolegyni e, predsedničke e, Lotyského senátu. Nech sa páči. Yeah. You, Ďakujem pekne, Pán Šulc, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, ja by som vás chcela privítať. Dovolte, aby najprv som povedala, že som skutočne vďačná pánovi Šulcovi za jeho osobné nasadenie v rámci mnohých podujatí, ktoré organizuje lotišské predsedníctvo. Naša dnešná konferencia sa bude týkať tém, ktoré sa týkajú tak viac nového dílu v Európe, o štruktúralné reformy a sociálne dimenzie hospodárskej menovej únie. Toto zasadnutie je veľmi dôležité pre občanov EÚ a preto som veľmi rada, že pokiaľ ide o pozvaných rečníkov, sú to tak eh, tí, ktorí vytvárajú politic, politiky, ale aj takí, ktorí sú expertami v danej oblasti. Pokiaľ ide o hospodársky výhľad, áno, zažili sme viaceré turbulentné roky, ale pevne veríme, že Európska únia sa teraz dostáva do takej pokojnejšej fázy. Pevne veríme, že to najhoršie už máme za sebou a sme odhodlaní zaznamenať hospodársky rast, aj keď zatiaľ nie je veľmi výrazne dôležité využiť rozličné efekty na to, aby sme predišli podobnej kríze v budúcnosti. Európska únia musí mať jasnú víziu, pokiaľ ide o to, ako ďalej postupovať. Preto je nevyhnutné mať určitý plán, ktorý podporí a podnieti tak súkromné ako verejné investície, ktoré zabezpečia hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Je dôležité zabezpečiť potrebné stimuly pre ďalší rozvoj. Samozrejme bude dôležité dosiahnuť e, zložitú rovnováhu medzi fiskálnymi aspektami a, a štruktúrálnymi a menovými opatreniami. Rozpočtová konsolidácia musí byť prepojená s investíciami, to je veľmi zásadné, a Európska únia sa musí zamýšľať nad svojou budúcnosťou a svojou úlohou budúcnosti a nad tým, ako zabezpečiť konkurenceschopnosť. Ak chceme vytvoriť naše vlastné riešenie pre problémy, ktoré sa týkajú mnohých štátov a regiónov na svete, napríklad star- starnutie obyvateľstva, e, meniete sa hodnotové reťazce, to je veľmi dôležité, a samozrejme je dôležité posilniť solidaritu a vyváženosť medzi pracovným a rodinným životom. A to sú všetko veľmi dôležité témy, na ktorých musíme pracovať. Ďalej musíme investovať viac do, našich spoločno- do našej spoločnosti, do technológií, do vzdelávania, infraštruktúry a musíme zabezpečiť vyššiu mieru istoty pre bežných občanov, aby sme tu mali efektívnejšie a dynamickejšie ekonomiky. Ja si myslím, že pokiaľ ide o výsledky takej ekonomickej zrelosti, zručnosti a odborných znalostí, tie prispejú k tomu, že bude tu lepšia inklúzia v rámci spoločnosti. Tieto kroky sú veľmi dôležité na to, aby sme zabránili nerovnováhe, ktorá vedie k politickej a ekonomickej nestabilite. Ak sa majú implementovať tieto možnosti, je dôležité samozrejme doladiť inštitucionálne záležitosti, kde o tie inštitúcie, ktoré príjmajú rozhodnutia a je zásadné aby sme sa neriadili fetišom HDP, aby sme zabezpečili udržateľný rast. Ladies and gentlemen, we live in... Dámy a páni, žijeme vo svete, kde je skutočne veľký počet nezamestnaných. Mnohí z nich sú mladí, cítia sa byť na okraji spoločnosti a preto pre Lotyšsko je dôležitá sociálna dimenzia to je hlavný prvok hospodárskeho riadenia a koordinácie. A to je zároveň aj tému tohoto plánneho zasadnutia. A som si istá, že hovorím mene nás všetkých, keď poviem, že hlavným cieľom hospodárskych politík má byť blahobyt spoločnosti. Hospodárske a fiškálne problémy viedli značnému zhoršeniu možnosti ľudí. Kríza sa prehlbila, dotkla sa našich spoločností musíme tu hľadať kolektívne riešenia. Tu ide o aspekty daňové, aspekty podnikania. Musíme toto povýšiť, záujem, záujem komunity musíme povýšiť nad záujem jednotlivca. Európa by mala byť charakterizovaná tým, že sa riadime princípmi sociálnej trhovej, e, trhového hospodárstva a že tí zraniteľní naše, naše spoločnosti nie sú ponechaní sami na seba. Ak budeme spolupracovať, pevne verím, že sa nám podarí lepšie zosúľadiť naše spoločnosti, budeme sa viac riadiť našimi zásadnými hodnotami, bude tu viac prežitostí, silnejšia demokracia a bude tu vysoká životná úroveň pre väčšinu z našich občanov. Pre zástupcov národných parlamentov, ktorí reprezentujú občanov, takže to zabezpečená demokratická kontrola v rámci rozhodovania, E, to je veľmi dôležitý prvok. Hospodárske riadenie je ďalším zásadným prvkom a je dôležité, aby sa riešili e, dôležité otázky a pochopiteľným, zrozumiteľným spôsobom, aby sme takto oslovili verejnosť, aby nám poskytli v rámci tohoto úsilia svoju podporu. V tejto súvislosti aktuálna Európska komisia vyjadrila odhodlanie, že chce rozviať partnerstvo s národnými parlamentami, pokiaľ ide o dôležité návrhy, keď sa budú prezentovať a vysvetľovať aj v národných parlamentoch, a to zo strany e, členov Európskej komisie. Penierne táto konferencia vytvorí fórum pre výmenu názorov a pre stretávanie sa a zamýšľanie sa nad takýmito otázkami. Zároveň to môže poslúžiť ako inšpirácia kde sa budú hľadať nové riešenia tým, že si budeme vymieňať naše skúsenosti, či už sú teda pozitívne alebo negatívne. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pani Moniece, dámy a páni. Teraz môžeme začať s rozpravou. Teraz dostane slovo komisár pre hospodárstvo a financie, dane a clá. Pán Moskovici, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Drahý Martin, pani predsednička Lotyšského parlamentu, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení členovia národných parlamentov. Chcem poďakovať Lotyšskému parlamentu aj Európskemu parlamentu za túto príležitosť, ktorú ste dali komisii, aby sme mohli diskutovať o e, tom, ako by sme mohli stimulovať verejné a súkromné investície v Európe. Ako viete, toto je prvá priorita, ktorú predstavil pán predseda Juncker tu v parlamente e, v júli respektíve v Štrásburgu to bolo samozrejme počas svojho prvého prejavu investície. To je záväzok tejto komisie voči európskym národom. Teraz má komisia za sebou prvých 100 dní. Európska komisia, ako to povedal aj predseda parlamentu, predstavila svoj eh, investičný plán 26. novembra a tento plán je zásadný na to, aby sme oživili európsku ekonomiku a aby sme zmiernili tie následky stagnácie našich ekonomík. Väčšina členov Európskeho parlamentu uvítala tento investičný plán, takisto ako aj v decembri šéfovia štátov a vláda. Takisto sme plán predložili na preskúmanie národným parlamentom. Cieľom e, plánu je mobilizovať investície do reálneho hospodárstva, stimulovať hospodársky rast a e, tvorbu pracovných miest. Vďaka tomuto chceme reagovať e, globálnym spôsobom na chýbajúce investície v našich ekonomikách, ale plán sa nesústredí iba na finančné nástroje, má tri zložky. Poprvé, chce mobilizovať 315 miliard eur dodatočných e, do e, roku 2017, aby tieto peniaze, vlastne uvoľnené súkromné peniaze, išli do ekonomiky vo forme investícií. Chceme dobre využiť aj verejné európske peniaze tým, že budeme využívať inovačné investičné e, nástroje a budeme pritom využívať expertízu EIB, našej banky a ďalších expertov Vytvorili sme fond, Európska únia dáva záruku 16 miliard eur, e, ktoré pochádzajú z realokácií zo súčasného rozpočtu. K tomu ešte EIB dáva 5 ďalších e, miliard a to je vlastne základ tohto plánu. Je to Európsky fond e, strategických investícií spolu, teda 21 miliard eur. Pre vás ako poslancov je dôležitý fakt, že toto nebude mať žiaden negatívny dôsledok ani na európsky rozpočet, ani na jednotlivé jeho zložky. Čiže chceme využiť verejné peniaze iba iným odlišným spôsobom. Chceme ich inak nasmerovať do investícií. S týmto fondom EIB eh, e a EÚ spoločne eh, mobilizujú 63 miliard eh, eur. My si zdieľame to riziko a Domnievame sa, že týmto zmobilizujeme 315 miliárd eur a tie pôjdu do strategických projektov, ktoré môžu naštartovať rast európskeho hospodárstva. A to, predpokladáme, spustí katalizačný efekt, e, mocný, ale myslíme si, že je to realistické, ako sme to odhadli, a tým vlastne, vlastne pritiahneme ďalšie finančné zdroje zo súkromných fondov. EIB bude dávať pôžičky a iný typ uh, E, investícií vo výške 240 miliard eur do infraštruktúry približne. K tomu sa predseda ešte vyjadrí. A okrem toho budeme mobilizovať e, súkromné zdroje a takisto Fond strategických e, investícií mobilizuje 75 miliárd v prospech malých a stredných podnikov a toto pôjde zasa do konkurencieschopnosti Európy. Komisia predstavila 13. januára nariadenie o fonde strategických investícií a takisto e, ten nástroj Konex záruk Európskej únie. My sme e, optimistickí, aj rada, aj parlament. Je to priorita, nesmieme už strácať čas. Viem, že pán predseda parlamentu, pre vás je, tu, je to naliehavá záležitosť, takže tu sa zhodujeme. Všetky štáty priamo či nepriamo cez svoje verejné investičné banky budú mať možnosť pripojiť sa k našej iniciatíve. A dôležité je, aby e, sa členské štáty reálne zúčastnili, aby vyslali silný signál trhom. Čím viac členské štáty budú vyjadrovať svoj záujem o túto iniciatívu, tým väčšiu dôveru bude vyvolávať. Mali by podporovať fond vo forme záruk alebo likvidity. Takisto aj komisia, keď bude hodnotiť verejné financie v rámci paktu stability a rastu, bude toto zohľadňovať. Aj e, e, národná, aj regionálna, aj miestna úroveň budú môcť e, využívať tieto zároky EÚ. Chceme pritiahnuť investorov do iniciatív tohto fondu a chceme ich nabadať, aby sa zúčastňovali do rôznych e, európskych investičných dlhodobých fondov pretože e, to zasa pomôže Európskemu fondu strategických investícií alebo individuálnym projektom. A podľa nás je dôležité, aby výber produkt, projektov, ktoré budú e, financované z fondu a budú podporované zárukami EÚ, aby to neboli uh, politicky vyberané projekty, ale e- expertne, odborne vyberané projekty. Nemala by sa zvažovať pri e, projekte napríklad e, politická príslušnosť alebo štátna príslušnosť. Mala by sa zvažovať iba ekonomický a sociálny rozmer a pridaná hodnota pre celú EÚ. Zdôrazňujem, že nemôžeme zohľadňovať návratnosť pri týchto projektoch musíme orientovať viac zdrojov do inovačných e, investícií a domnievame sa, že dodatočná suma 40 až 60 miliard eur by mohla byť mobilizovaná ešte v roku 2014 až 2020. Plánujeme aj viacero zacielených iniciatív, aby tieto investície naozaj smerovali do reálneho hospodárstva. Európska komisia, EIB a členské štáty zriadili pracovnú skupinu, ktorá skúma mnoho rôznych e, investičných príležitostí v oblasti infraštruktúry. Viete, že na trhoch je veľa likvidity. My musíme len zabezpečiť, aby táto likvidita bola nasmerovaná do reálnych a do e, životaschopných investícií, do kvalitných projektov. Tieto projekty by mohli byť energetické prepojenia, siete, obnoviteľné e, energie, diverzifikácia zdrojov, e, energetická účinnosť, e, výskum, vývoj, inovácie, investície do vzdelávacích a výskumných inštitúcií a systémov. Tieto často trpia nedostatkom peňazí, ale zvyšujú konkurencieschopnosť, infraštruktúra, doprava. A jedna myšlienka, ktorá je naozaj favorizovaná, to sú tie energetické prepojenia a takisto aj lepší systém recyklácie a spracovania odpadových vôd. Čiže nejde len o to, aby sme e, financovali všetko a čokoľvek. Chceme financovať investície, ktoré korešpondujú s potrebami ekonomiky budúcnosti. My chceme teda identifikovať dobré projekty. Pracovná skupina už teraz e, pracuje na tom, aby sa načrtli určité cesty, určité smerovania. Robíme register európskych investícií, aby sme identifikovali tieto dobré projekty. Chceme vytvoriť poradné centrum pre európske investície, ktoré bude podporovať tie prípravné fázy európskych projektov. Bude využívať expertízu komisie, EIB, národných investičných bank a takisto orgánov, ktoré spravujú štruktúrálne európske fondy. No a po tretie, Takisto predpokladáme opatrenia na to, aby sme zlepšili právnu istotu a aby sme odstránili bariéry, ktoré existujú pre investície, tak aby sme multiplikovali výsledky tohto plánu investícií. Dôležité je, aby pri týchto investíciách existoval skutočne vnútorný trh a aby sa robili e, priebežne aj štruktúrálne reformy ekonomik. Ešte nás čaká veľa práce, vnútorný trh musí byť ešte dokončený najmä v oblasti služieb, v oblasti infraštruktúry a v oblasti digitálneho hospodárstva. To sú tri priority pre Európsku komisiu. Chceme takisto diverzifikovať zdroje financovania pre malé a stredné podniky. Aj tu ešte existuje e, jednotný trh, ktorý chceme vytvoriť a Jonathan Hill chce vytvoriť takisto jednotný kapitálový trh v Európe. Pán predseda, to je všetko. V mojich očiach e, Úspech tohto investičného plánu sa opiera o viaceré kľúčové body. Naliehavo potrebujeme právny základ na to, aby sme mohli založiť ten fond. Tu rátame s lotišským predsedníctvom, že nám v tom pomôže a takisto rátame veľmi s parlamentom. Potrebujeme spoluprácu všetkých, aby sme do septembra začali e, sprevádzkovali už ten fond. Takisto potrebujeme dodatočné investície e, ešte mimo existujúceho plánu, aby sme mohli e, sa zacieliť na strategické investície, ktoré potrebuje Európa, aby sme odstránili deficity, ktoré máme v porovnaní s inými veľkými ekonomikami. Po tretie, tento plán musí e, vytvoriť dobré stimuly, aby sme zabezpečili, že EIB a aj národné investičné banky a súkromní investori zmobilizovali svoje zdroje, ktoré potrebujeme. Okrem toho, Potrebujeme plán, ktorý bude veľmi rýchly a zároveň konštantný. Komisia Naša komisia, ako viete, sa nazýva Komisia poslednej šance. Máme teraz naozaj veľkú zodpovednosť. My sa musíme už sústrediť na to, aby sme vytvorili nejaký eh, hmatateľný výsledok. Musíme už konečne vytvoriť pracovné miesta, musíme zvýšiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, musíme zmeniť celkovo túto fyzionómiu súčasnej situácie, pretože reálna ekonomika, ako vieme, potrebuje transparentné informácie, možnosti investovania, dobre pripravené projekty, a takisto poradenstvo, jasné procesy, aby bolo možné vyberať e, naozaj e, realizovateľné kvalitné projekty. Ako som už zdôraznil, potrebujeme takisto, aby štrukturálne reformy pokračovali. Takže počas prvého európskeho semestra sa na tomto bude ďalej robiť. Komisia sa nedomnieva, že táto práca sa zastaví tým, že sa predloží plán. Nie, e, reformy musia pokračovať. Pani predsednička, pán predseda, Vážení poslanci, vážené poslankyne, ako som povedal, diskusie budú pokračovať, nič e, sa nezastavilo, všetko bude pokračovať v ďalších mesiacoch. Ja som si istý, že e, k dobrému začiatku patrí aj toto naše dnešné stretnutie, pretože aj národní poslanci sú dôležití pre úspech tohto projektu. Každá zložka ako e, dodatočné fondy alebo dobré prostredie pre tie, pre tie projekty, to sú všetko Um, úsilia Junckerovej komisie a ten investičný plán je pre všetkých Európanov a pre celú Európu. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Teraz má slovo podpredseda Európskej investičnej banky, pán Molterer. Nech sa páči. Good morning, Mr. Dobré ráno, pán predseda, e, komisár, kolegovia. Je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť a reprezentovať Európsku investičnú banku. To je vaša banka, banka EÚ. Členské štáty sú akcionármi EIB. Sa veľmi teším, že mám dnes túto príležitosť s vami predstaviteľmi národných parlamentov diskutovať, pretože kontakty a interakcia s parlamentmi, či európskym alebo národnými, je kľúčovou súčťou toho, aby príbeh investičného fondu bol príbehom úspechu. Na to potrebujeme vašu podporu. Pán predseda, spolu so svojimi kolegami ste si vybrali tú správnu tému pre dnešnú konferenciu, pretože naozaj ide o investície. Ale dámy a páni, nie sú to len investície. Investície sú len jednou z víziev, jedným z problémov, ktorý musíme vidieť v širšom rámci my vidíme a ja vidím na základe našich skúseností z trhu viacero takýchto víziev. Je to samozrejme pokračovanie v práci na konsolidácii verejného rozpočtu. Je to o dobudovaní vnútorného trhu, či IKT alebo energie. Je to o štruktúrálnych reformách na úrovni členských štátov. Dámy a páni, je to o odstraňovaní prekážok, bariér pre investície. Niekedy to nazývame lepšia regulácia a to je tá posledná, to je potrebná činnosť, ktorú musíme vykonať nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni členských štátov. A potom sú tu tie výzvy, ktoré majú smerovať k stimulovaniu investícií. Prečo? Lebo investície sú hnacou silou rastu e, zrýchlenie rastového potenciálu a je, sú predpokladom pre zvýšenie úrovne zamestnanosti. Súčasná situácia je veľmi zložitá. Investičný objem je v priemere o 15 nižší ako pred vyvrcholením krízy. V niektorých, úrovni, v niektorých krajinách je to ešte menej ako 50 v porovnaní s vrcholom 2007 spolu pre súkromné aj verejné financie. Keď si zobrieme, zoberieme niektoré hlavné údaje, tak uvidíme, kde sa nachádzame, aký veľký je tento problém. Ako viete, cieľom EÚ je 3 eh, HDP. V súčasnosti máme 2 Aby sme dosiahli 3 potrebujeme ďalšie investície ročne okolo 330 miliard eur. Len, len na výskum a vývoj. Potom Máme ďalšiu oblasť, je digitálna agenda, ktorá potrebuje ročne okolo 55 miliard eur. Alebo keď si zobereme napríklad vyššie vzdelávacie zariadenia, tu je investičná potreba približne 10 miliard ročne. A takéto, také Takýto nedostatok investícií škodí rastu a zamestnanosti a vysvetľuje aj prečo máme problém s oživ- oživením a prečo došlo k takémuto zníženiu investícií? To je tá otázka, ktorú musíme všetci veľmi podrobne analyzovať. To, čo počujeme od investorov a vidíme na trhu, jeden z hlavných dôvodov, prečo nedochádza k investíciám, je nedostatok dôvery do, v investičnú klímu v Európe a okrem toho regulačná neistota. A tieto dva faktory, nedostatok dôvery, regulačná neistota, sú tie hlavné prekážky, ktoré sa kombinujú s ďalšími problémami, ako je napríklad fragmentácia trhu, čo je ešte stále problémom v niektorých častiach EÚ, ako aj v niektorých členských štátoch vidíme nedostatok kapacity, schopnosti pripraviť životaschopné projekty, či už z technického hľadiska, ale najmä z finančného hľadiska. A keď si zoberieme E, reakciu, regulačnú reakciu na bankovú krízu vidíme, že došlo k obmedzeniu možností členských štátov, ako aj komerčných bank. Preto to posolstvo je, že svet okolo Európy silnie a my musíme dobehnúť, inak budeme zaostávať Tie hlavné výzvy pre nás všetkých sú nájsť inteligentný spôsob, ako využívať verejné zdroje na pritiahnutie súkromných investorov tak, aby sme uvoľnili prúd investícií. Verejné výdavky, dámy a páni, netreba vidieť len e, ako peniaze, ktoré dostaneme darom a prejeme. Musia sa využiť na aktívne investície do vzdelávania, do vedy a výskumu a musia byť e, využívané takým spôsobom, aby pritiahli a uvoľnili súkromné peniaze. Preto časť príbehu, o ktorom hovorí, je podľa mňa zmena paradigmy od, z grantov, z rozpočtu k finančným nástrojom a tu EIB zohráva kľúčovú úlohu na základe skúseností, ktoré sme získali od e, nášho vzniku v roku 1958. A ako spolupracujeme s komisiou, môžem len povedať, že je to fantastické. Je to naozaj veľmi dobrý signál toho, ako majú európske inštitúcie spolupracovať. EIB bola veľmi aktívna počas krízy, ktorá začala v roku 2008 a reagovala na potreby v roku 2013, keď bola potreba navýšenia kapitálu. Členské štáty, naši akcionári vložili ďalších 10 miliard základného kapitálu do EIB a medzi tým môžem povedať, že už sme pripravení na to, že môžeme dodávať výsledky. Vtedy bolo cieľom, aby sa z týchto 10 miliard uvoľnili celkové investície vo výške 180 miliard. My sme to dosiahli môžeme ukázať, že vo veľmi krátkom čase sme dosiahli naozaj otáčanie tých 10 miliard a môžem napríklad povedať, že je to násobiteľ kapitálového zvýšenia EIB 1 ku 18, 10 miliard z kapitálu, ktorý sa vložil, prilákal investície vo výške 180 miliard Máme e, veľmi dobrú históriu v tomto a preto sme viac než pripravení pokračovať a realizovať a viesť tento Európsky fond pre strategické investície. Má zaručený objem 21 miliard je to záruka, ktorá umožňuje Európskej investičnej banke získať ďalšie podniky, podnikateľov a zvýšiť e, svoju riziko, svoj rizikový faktor v účtovných knihách, pretože máme túto záruku. Máme určitú základnú ochranu voči strate pri, e, pre naše podnikanie. Očakávame, že tento multiplikátor bude 1 ku 15 v tomto prípade. A to je veľmi konzervatívny odhad, pretože už som vám povedal, ako zvyčajne vyzerali multiplikátory v minulých rokoch, keď sme dosiahli 1 ku 18. Pán komisár, spomínali ste naliehavosť. Áno, máme veľký záujem dozvedieť sa na čas, ako bude vyzerať právny text, ktorý upravuje fond a my ako EIB sme pripravení začať pracovať na tom ešte skôr, než bude pripravená legislatíva čo znamená fond konkrétne? Fond má dve finančné, dva finančné piliere. Cez našu pobočku Európsky investičný fond budeme z týchto 20 miliard 5 miliard venovať len na oblasť malých a stredných podnikov, aby sme zvýšili ich kapacitu e, získať pôžičky. Práve, že ide tu o rizikový kapitál, ktorý potrebujú MSP, najmä v oblasti inovácií. A takto by mohol Európsky investičný fond zvýšiť stimuly, stimulačné investície do MSP o približne 75 miliard v nadchádzajúcich troch rokoch. Druhý pilier je pilier, ktorý vznikne v rámci EIB je to nástroj na podporu infraštrukturálnych e, investícií a inovačných investácií. 16 miliard je záruka, ktorá vytvorí prvú túto časť takýchto investícií v tomto pilieri a očakávame spolu s komisiou, že cez to získame ďalších 240 miliard investícií odvetvia, o ktorých hovoríme spolu s komisiou, komisári všetky spomenul, transport, IKT, sociálna infraštruktúra, energetika, životné prostredie, efektívnosť. Tu pripravujeme nový produkt orientovaný na kapitolo, kapitálový trh a sú to aj produkty, ktoré by mohli viesť aj k základnému kapitálu, k ekvite už ste to spomenuli, napríklad e, rôzne fondy, regionálne fondy, kde by sme my ako EIB mohli tiež vstúpiť a e, s kapitálom, základným kapitálom. Ďalej, ešte potom je tu tretí pilier, ktorý nazývame poradné centrum. Je to poradné centrum najmä pre MSP my sme, máme také skúsenosti, že keď používame pokrokovejšie, vyspelejšie finančné nástroje, potrebujeme technické aj finančné vzdelávanie pre, e, pre e, sponzorov, pre realizátorov a podobne. Je to spoločná iniciatíva EIB a komisie a vidíme tu veľký potenciál na to, aby sme aj tu zvýšili naše schopnosti vidíme aj veľký potenciál v intenzifikácii spolupráci s národnými bankami, inštitúciami na podporu hospodárstva, podnikania, najmä keď ide o investičné platformy, kde by sme mohli spolupracovať aj viac na vyššej úrovni než len poradenstvo. Dámy a páni, na záver by som chcel povedať, že EIB považuje za základnú vec to, aby sa investičná klíma výrazne rozvinula, pretože videli sme vývoj za posledných 6 rokov. Likvidita kapitál nie je to úzke miesto. E, kapitál je, firmy sú bohaté. Kľúčovým problémom je, ako prekonať makroekonomické neistoty, ako prekonať fragmentáciu vnútorného trhu, ako prekonať prekážky v na strane regulácie a na druhej strane, ako pritiahnuť súkromných investorov, aby podporili túto stratégiu pomocou tohto nového finančného nástroja. Je to nový nástroj, je to nový prístup, ktorý sme zvolili. Tento Európsky fond strategických investícií je inováciou samou o sebe ako som povedal, je to fantastický symbol toho, ako európske investície dokážu spolupracovať na osoch a v najlepší prospech Európanov, občanov Európy a potrebujeme všetky naše sily e, na to, aby sme zvýšili rast a posilnili zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Molterer. A teraz dávam slovo predsedovi výboru pre rozpočet EP pánovi Žánovi Artui. Pán predseda, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť na tejto diskusii o európskom New Deal pláne. Návrh pána Junckera je začiatkom reakcie na krízu Európskej únie úspech bude závisieť od vynikajúcej koordinácie opatrení, ktoré sa majú realizovať a od toho, ako sa my budeme angažovať. Tie slova New Deal e, sú veľkým symbolom úspechu verejnej politiky. Je potrebné, aby sme nerobili veci polovičato, ale naplno úspech takéhoto veľkého reformného balíka prezidenta Roosevelta v 30. rokoch pomohol Amerike e, z veľkej krízy a dôležité boli tri faktory. Kríza v roku 29 a e, jej rozsah a to, že prišla politická reakcia. Tie, podni- tie vtedajšie pod- podmienky e, sú podobné dnešným, e, vysoká nezamestnanosť, deflácia a tak ďalej, e, nízke úrokové sadzby, ale inštitucionálny kontext dnes je úplne iný. Šťastím USA bolo to, že v tej dobe mali solidný federálny systém so solidnou exekutívou, prezidentom a takisto to tam Takisto tam bol kongres, e, ktorý jednoznačne podporil tento plán obnovy ekonomiky New Deal. Vtedajšia americká vláda rozhodne e, zasiahla do situácie. E, naše európske riadenie takisto urobilo samozrejme určitý pokrok v tejto oblasti. Domnievam sa, že tie problémy eurozóny vyplývajú aj z toho, že chýbalo hospodárske riadenie a postoje boli veľmi laxné. Euro ako keby uspalo všetkých vrátanie trhy, trhov v minulosti a, tak, a takisto aj vrátanie ratingových agentúr. Máme tu článok 13 fiškálneho kompaktu a ja ako e, európsky e, poslanec a v minulosti je národný poslanec, som poukazoval na tento článok. A moje pocity sa nezmenili. Um, naďalej som zmetený z tohto ekonomického riadenia. My veľa diskutujeme, vymieňame si názory, ale o čom rozhodujeme? Čo vlastne kontrolujeme a o čom, o čom hlasujeme? To je otázka. Aby takéto zasadnutia e, ako toto naše boli efektívne, musíme zabezpečiť legitimitu tú demokratickú legitimitu eurozóny a takisto dohľad a riadenie zo strany exekutívy. E, je veľmi dobré, že sa ako poslanci e, stretávame. Je dobré mať e, rovnakú menu, rovnaké úrokové sadzby, keď je ekonomická klíma dobrá, ale keď príde ekonomická burka, je potrebné si uvedomovať, e, akým smerom sa musíme obrať, na koho sa majú obrátiť občania, od koho majú žiadať skladanie účtov. Je to predseda Európskej komisie, je to komisár, ktorý je zodpovedný priamo alebo nepriamo, majú sa obracať na Európsky mechanizmus stability alebo na prezidenta Európskej centrálnej banky, na riaditeľku e, Medzinárodného menového fondu, na koho sa majú obrátiť. Vznikli e, v dôsledku krízy nové e, finančné nástroje, fond e, stability alebo Európsky mechanizmus stability. Takisto máme dnes Európsky fond strategických investícií. To sú prvé nástroje, ktoré kolektivizujú nadmerný dlh. Ja si ale kladiem otázku, ako je to s parlamentnou kontrolou. Nič sa nenaplánovalo doteraz. Ten najnovší prírastok Európsky fond strategických investícií by možno e, takisto mal byť podrobený parlamentnej kontrole. Príliš sa opiera o Európsku investičnú banku, ktorá samozrejme je veľkým expertom, to nespochybňujem. Ale ako môžete skonštatovať, európske riadenie je rozdrobené a málo efektívne e, hospodárske riadenie to je taký nejasný e, pojem, je to len sled určitých rozhodnutí, ale využívame e, ho iba vtedy, keď nevieme povedať, kto vlastne čo má robiť. Európa reálne potrebuje nie riadenie, ale skutočnú vládu. To, čo povedal Jean-Claude Juncker na tomto zasadnutí včera, keď sa otvárala naša e, konferencia, to je sľubné a domnievam sa, že to začína novú rozhodujúcu etapu. Všetky vlády sa musia podrobiť parlamentnej kontrole, a to skutočnej, iba za týchto podmienok poslanci budú dobre pracovať, pretože neexistujú silné parlamenty bez silnej exekutívy, ktorá odôvodňuje demokratickú kontrolu. A takisto musíme mať nejaký silný politický projekt. Pre Európu je to mena euro. My si zatiaľ ešte nezdielame suverenitu v takom zmysle, že by sme mali spoločnú vládu, ale e, Zdieľame si menu, ale to často aj metie občanov. Keď príde nejaké zemetrasenie, je tu veľké e, riziko, že niektorý členský štát eurozóny um, skrachuje alebo bude mať problémy a potom zasa musia prísť na pomoc iné členské štáty eurozóny a musia to odhlasovať iné národné parlamenty potom túto záchranu. Toto všetko je ale v prvom rade politické rozhodnutie a iba politická Európa sa môže opäť vrátiť na cestu rastu. Európa sa dostane z krízy iba e, s eurom a my musíme na to vytvoriť dobré podmienky. Čiže nový údel New Deal musí nanovo rozdať karty. Posledné európsku, e, európske e, voľby e, mali naozaj závažné výsledky a my teraz musíme presvedčiť našich občanov o tom, že e, Európa má svoju úlohu. Musíme eurozónu e, riadiť spolu s predsedom, ktorý bude pracovať na plný úväzok. Potrebujeme kombinované politiky, ktoré budú slúžiť rastu a zamestnanosti. Musíme rešpektovať pakt stability a rastu a musíme takisto rešpektovať pravidlá eurozóny, skutočné pravidlá prezident Európskej centrálnej banky potrebuje e, partnera v rozhovore, a to jedného jediného partnera, a to musí byť e, predseda euroskupiny. Poukazujem opäť na článok 13 e, a takisto článok 16 fiskálneho kompaktu. Tam je integrácia do primárneho práva Európskej únie do roku 2017, novú revíziu Európskej zmluvy, ale samozrejme vystavujeme sa riziku, že stále tu budú tie falošné prízraky Európy. Potrebujeme skutočné riadenie eurozóny, potrebujeme jedného predsedu eurozóny, tu, ktorý to bude robiť e, na plný úvezok, e, potrebujeme určitého ministra financí. Ehm, a národní e, poslanci sa musia takisto podieľať na tejto práci, musia vyvíjať tlak na vlády, aby vlády podporovali a prispievali k plánu strategických investícií. Takto vytvoríme podmienky na to, aby ten európsky New Deal mal aj demokratickú legitimitu a dynamiku. Len takto vytvoríme opäť dôveru v Európe a len takto opäť občania začnú dôverovať európskym inštitúciám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, teraz sa dostávame k debate o debate o, za, o zaznelých príspevkoch. Aké sú pravidla tejto debaty? Na to sme sa dohodli už včera. Mám tu dlhý zoznam záujemcov o vystúpenie k príspevkom, ktoré tu už zazneli, alebo ktorí chcú prať všeobecné poznámky tak postup je taký, že sú traja rečníci za národné parlamenty, ktorí dostanú slovo a potom jeden rečník za skupinu v Európskom parlamente. A keďže už teraz mám dlhý zoznam záujemcov, Navrhujem, aby príspevok neprekročil dve minúty, aby sme mali čo najlepšiu interakciu medzi plénom a prednášateľmi. Navrhujem, aby sme spravili štyri kola a tak dali aj e, možnosť rečníkom reagovať na to, čo zaznie z plína. Súhlasíte? Áno, nikto nenamieta. Takže začneme s pánom Kalimicom z Estonska. Nech sa páči, ďakujem pán predseda. V prvom rade sa chcem vyjadriť k, ku kapitálovým režimom EIB. Ja v Estonsku zodpovedám za jeden takýto režim v parlamente. Oli Ren včera na zasadnutí Alde povedal, že Fínsko, severný sused Estonska, bol, je v hospodárskej recesii a je známe, že Fínsko urobilo veľa v oblasti fiskálnej stimulácie a má veľmi dobré umiestnenie v hodnotení, veľmi dobrú infraštruktúru, 3,3 investícií do výskumu a vývoja, E, riadenie štátu otvorené a je to ekonomika, ktorá predsa nepriťahuje dostatok investícií a nevytvára udržateľné pracovné miesta. Toto spochybňuje zmysluplnosť cieľov Európy 2020. Navrhujem pánovi Moskovičovi, komisárovi, aby urobil regresnú analýzu e, takýchto meraní Významný prvok totiž chýba. Niečo, čo sa ťažko meria, ale je dôležité pre investície a pracovné miesta. Je to podnikateľský duch, sloboda byť podnikateľom, byť oslobodený od nadmernej regulácie, pochopenie, že zisky v poriadku, že cieľom stať sa milionárom nie je niečo, čo treba potláčať a nie je to nejaký, e, nejaká hmotná vec, je to mierka úspechu. Ak Európa nebude hrdá na svojich miliardárov, tak nebudeme mať ani Billov Gatesov, ani ďalších v Európe a nebudeme mať také pracovné miesta, ktoré vznikajú inde. A to napriek tomu, bez ohľadu na to, koľko verejných investícií do VAV urobíme. Estonci začali firmy ako Skype, TransferWise, robíme e-vládu, máme elektronické hlasavenie, elektronické podpisy, elektronické bydlisko, elektronické daňové priznania, aby nebolo aby sme nepotlačali európskeho podnikateľského ducha. Ďakujem a teraz pán Pul Vilas z Litvy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel zdôrazniť tú skutočnosť, že my poznáme výraz, že diabol sa ukrýva v detailoch. A chcem by som toto porekadlo rozšíriť a pridať k nemu niečo. Malí čertíci sa skrývajú v detailoch. Veľkí diabli sú skry, sa skrývajú vo filozofii. E, filozofie sú veľmi dôležité. Spomeňme si len na bolševizmus, na fašizmus ako paradigmy anihilácie celých národov či tried. Ak budeme mať dobrú filozofiu, budeme mať aj dobré pochopenie smerovania a prostriedkov na to, aby sme dosiahli svoje ciele, pretože filozofia v tomto zmysle je verejným blahom, verejným majetkom. A keď hovoríme o novom díle, o novej zmluve, tak by sme mali prehodnotiť naše názory na európsku integráciu. Podľa mňa individualistický alebo neoliberálny prístup, paradigma je to, čo dnes prevláda. A ja vidím v tomto kontexte veľké problémy. Myslím, že podceňujeme význam mechanizmu solidarity, spoločného blaha a podobne. Ja by som chcel ukončiť tým, že nám pripomeniem, že my politici slúžime verejnosti, verejnému blahu, nie súkromnému blahu. Takže potrebujeme holistický prístup k novej zmluve a to by malo byť predmetom našich budúcich diskusí. Ďakujem. A teraz pán Pos, Spolková republika. Pán predseda, dámy a páni, New Deal, nová zmluva, je veľký historický vzor a musíme si dať pozor, aby sme nepremárnili šancu, ktorú nám poskytuje tento investičný balík. Nemali by sme ju rozmelniť rečami, rečami, ktoré sú možno oprávnené a týkajú sa veci, ktoré nie sú ešte jasné, o ktoré sa riešia v národných parlamentoch a podobne. Ja si myslím, že nemôžeme dovoliť, aby sme tento plán ukecali k smrti, pretože ide o plán, ktorý má pomôcť EÚ. Naša budúcnosť zálež, závisí na tomto investičnom balíku a naši občania musia cítiť, že chápeme sociálnu ekonomickú realitu a chceme ju zlepšiť, pretože tento pocit občanom EÚ vo veľkej miere chýba a my sa musíme spolu snažiť práve tu dosiahnuť zmenu kurzu. Tak ďaleko sme ešte v Bruseli pred rokom neboli, za rok sme sa dostali ďalej Musíme túto površ, povrchnú ideologickú diskusiu presmerovať. Musíme mať cieľavedomé programy, ktoré nás budú usmerňovať. Ľudia musia vidieť, že robíme praktické kroky v ich záujme, či v Taliansku, Grécku, v Nemecku. Aj v Nemecku potrebujeme napríklad veľmi ďalšie, veľmi súrne ďalšie investície a príležitosť je dobrá. Máme celkový slabý rast v eurozóne, v Európe a aj tam sa hodí vynikajúco tento program. To hovorím aj v súvislosti s tým, čo povedali pán Artvie a ďalší. Sú tu samozrejme aj otvorené otázky, ktoré sa musia riešiť nielen tu v EP, ale aj v národných parlamentoch. A druhá vec, napriek neutrálnym výsledkom, neutrálnemu výberu a podobne. A ja to hovorím ako predstaviteľ ekonomicky silnej krajiny. Musíme dať pozor na to, aby tá priepasť, to rozdelenie, tá, tá, tá medzera, priepasť medzi silnými a slabými štátmi EÚ nebola ďalej prehlbovaná v dôsledku tohto balíka. Musíme sa dobre zamyslieť na to, ako pomôžeme krajinám, regiónom, ktoré potrebujú viac pomoci ako druhé a myslím si, že to priniesie lepšie výsledky ako mnohé diskusie posledných dní. A teraz pán Zátne z Európskeho parlamentu. You, and... podľa pravidel paktu rastu a stability rozpočty členských štátov musia mať e, deficit maximálne 3 HDP. Individuálne vlády sami rozhodujú o tom, ako dosiahnuť tento výsledok. Hovorí sa, že štatistika sa robí na základe metodológiu Eurostatu, ale väčšina rozpočtov na národnej úrovni sa nerobí podľa metódy Eurostatu, ale podľa tzv. cash e, metodológii Je jasné, že každé euro, ktoré ide do investícií, má úplne iný význam ako každé euro, ktoré sa investuje do sociálnych transferov alebo do e, platov vo verejnej správe. Pre vlády je technicky jednoduchšie škrtať investície, ako škrtať výdavky vo verejnom sektore. Európska komisia viackrát v ročnom prieskume rastu poukázala na tento problém. Už dlhý čas ľutujeme, že je málo investícií v Európe, ale možno je to nezamýšľaný eh, dôsledok tých pravidiel SGP, ktoré členské štáty eh, uplatňujú pri výpočtoch deficitov vo svojich rozpočtoch. Nový Junckerov fond eh, chce nabádať vlády, aby prispievali Komisia správne e, predpokladá, že investície, ktoré pôjdu od členských štátov e, do e, Junckerovho fondu, budú vyňaté z pravidel SGP. Tá istá logika by sa mala uplatňovať aj na verejné investície, ktoré národné vlády robia vo svojich národných ekonomikách. Ďakujem, pán predseda. Vielen Dank, Herr Sand. Ďakujem. Druhé kolo, pán Zaura zo španielského parlamentu. Mimochodom, kolegyne, kolegovia, ak chcete pri o, eh, rozprávaní stať, takto bude mať e, výhodu, lebo väčšina kolegov a kolegyň vás bude vidieť. Takto to zvyčajne aj robíme pri takýchto podujatiach. E, máte teda možnosť sa rozhodnúť, môžete ostať sedieť, keď sa vyjadrujete, ale môžete aj vstať. Bolo by to dobre. Pán Zaura, máte slovo, teraz je rozhodnutie na vás samozrejme, ale v každom prípade máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Flexibilita E, paktu rastu a stability novej Európskej komisie ide podľa mňa dobrým smerom, ale bolo by určite možné e, ešte tieto pravidla flexibility zlepšiť. A to z troch veľmi známych, často diskutovaných e, dôvodov. Prvý dôvod alebo prvý aspekt je následovný. Verejný kapitál by mal byť ešte viac zapojený do Európskeho fondu strategických investícií, aby sme dosiahli, že ešte viac projektov, ktoré by mali verejné výsledky, dostali viditeľnosť a, a prominentnosť, aby boli financované. Súkromnú rentabilitu a verejnú rentabilitu musíme dať na misky váh, pretože ide o to, aby sme stimulovali rast národného hospodárstva a vytvárali pracovné miesta. To je moja prvá pripomienka. Ak e, niektoré štáty e, budú vylúčené z tých strednodobých cieľov flexibility, ak budú tieto štáty musieť splniť podmienky, bolo by zvláštne, keby pri strategických alebo štrukturálnych reformách boli vyňaté z tej flexibility. To nie je hospodárska logika podľa mňa, pretože všetky štáty, ktoré sú v programe prevencie alebo korektúry, aj tieto štáty musia mať možnosť posilniť rast hospodárstva. Prečo e, tieto členské štáty nebudú môcť profitovať z flexibility? Veď tam práve by pomohla. No a ďalší bod, e, takisto je to premeškaná príležitosť realizovať štrukturálne reformy, ktoré majú cyklické dôsledky. Nejde o to, aby sme urobili e, čokoľvek, ide predsa o to, aby sme urychlili ten pomalý hospodársky rast. Ďakujem pán, pán Saura a teraz má slovo pán Rosman z Rakúskej národnej rady. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Investičný program pána Junckera je veľmi ctižiadostivý balík, ktorý má e, stimulovať e, tvorbu pracovných miest e, a hospodársky rast. Ale podľa objemu 21 miliard eur, a to nie sú ani len nové peniaze, znásobené pákovým efektom krát 15, to podľa mňa nenaplní tieto naše očakávania. Mám niekoľko kritických pripomienok k investičnému plánu. Tento plán začne fungovať najskôr v septembri a to je dosť neskoro, ak máme reagovať na konjunkturálny cyklus. A keď e, chceme vyslať stimul cez verejný sektor, tak je to pekné, ale nedostatočné podľa mňa, pretože pre investorov je rozhodujúce to, aby mali E, to očakávanie zisku a aby dôverovali systému a obe tieto veci sa nenachádzajú v súčasnom systéme v dostatočnej miere. Ak e, investičný program môže niečo dosiahnuť, tak to bude skôr len taká lepšia nálada, ktorá sa dostaví, ale podľa mňa eufória e, tu naozaj teraz nie je na mieste. A keď to porovnávate s Rooseveltovým plánom New Deal, E, to je e, milné porovnanie podľa mňa. Ak chceme nejaký skutočný New Deal, tak potrebujeme program investícií, ktorý si naozaj zasluhuje názov investície. Musí sa jednať o investície do e, ekológie, Čiže nesmieme z takýchto investícií financovať atomové elektrárne, ale obnoviteľné energie. A takéto investície by museli splniť určité predpoklady na to, aby fungovali. Na, e, poprvé, museli by sme prísnejšie regulovať finančný sektor. Dnes e, sa ešte stále viac investuje do financií ako do reálneho hospodárstva. Po druhé, verejná infraštruktúra musí ostať vo verejných rukách, musí sa to e, financovať buď e, z majetkových daní alebo z peňazí Európskej centrálnej banky. Ďakujem. A teraz Lord Harrison e, zo snemovne Lordov. Ďakujem pekne. Pán predseda, včera snemovňa Lordov zverejnila svoju správu, ktorá sa týka finančného regulatorného rámca Európy po kríze a môžete si to pozrieť. Jedna kapitola sa venuje agende rastu a to bolo ešte vlastne predtým, ako Jonathan Hill hovoril o únii kapitálových trhov. Potom budeme mať ďalšie semináre, kde budú Sharon Bowles a niektorí ďalší a budú s nami diskutovať. No a ja by som chcel zareagovať na tak starého kolegu Piera Moskovisiho, pokiaľ ide o investície Ehm, do Európy. A tento program, pokiaľ ide teda o tú, ten pakový efekt 15.1 a pokiaľ ide o tie verejné prostriedky a kombináciu s úkolnými prostriedkami, či je to vôbec realistické. Mám tu otázku v tejto súvislosti na pána Moltera z EIB. Zároveň by som chcel povedať kolegyňom, kolegom a pánovi Moskovisovi predovšetkým, že pokiaľ ide o jednotný trh, je to vlastne najrychlejší prostriedok, ako vytvoriť zamestnanosť a rast. Akurát je tam veľa národných parlamentov, ktoré zdržujú to, čo by sa mohlo vykonať na to, aby sa skutočne vytvoril trh, jednotný trh, pozostávajúci 28 štátov. A čiastočnú vinu na tom nesie aj naša vláda. No a e, pán Artvi, ktorý predsedá rozpočtom výboru, ja by som vás chcel požiadať, či by ste sa mohli vyjadriť k rozpočtu roku 2014 a 2015 až do dobia 2020, či sa nejakým spôsobom e, vykoná zmena. Nejde ani o množstvo peňazí, ale to smerovanie peňazí, aby to išlo viac do e, rastu. No a potom tu je ešte správa, na ktorej pracoval Európsky parlament pod dedením pani Sharon Bowles, ako aj komisár Barnier. A tam ide o to, ako sa snažilo zatlačiť na radu a myslím si, že to bol veľmi dobrý signál. Ďakujem. Ďakujem pekne, Lord Horison. Myslím si, že to sa zapíše do análov Európskeho parlamentu. Ešte nikdy som nepočul niekoho z Spojeného kráľovstva hovoriť takto pozitívne o nás, takže skutočne ďakujem pekne, Lord Harrison. A teraz dostane slovo pani Ferreira z Európskeho parlamentu. Dobrý Sr. prezident eu gostava de saudar a Comissão eh, pelo facto de ter tomado a iniciativa do... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Som veľmi rada, že sa môžeme zapodívať toto iniciatívou, pokiaľ ide o Európsky fond pre strategické investície. Celkovo si myslím, že je dôležité zabezpečiť novú dynamiku v EÚ a vidíme, že bez eh, toho, ak nebudeme mať správny prístup, ak tak povedať, nedodáme potrebný kyslík ekonomiky, tak to nemôže fungovať. Samozrejme, sú tu ešte mnohé otvorené otázky, ktoré potrebujeme a tu ide presne o to, že práve tá väčšia časť tých aktivít v rámci paktu rastu a stability sa vykonala na úkor toho, že krátili sa verejné investície, o dôvodoch nechcem hovoriť, to je známe, takže znížili sa výrazne verejné investície. Pre všetkým sa to týkalo tých štátov, ktoré boli v hospodárských problémoch a ekonomika klesala. No a tieto škrty boli skutočne veľmi, veľmi radikálne. No a momentálne tu v zásade sú tri prvky, ktoré komplikujú prístup mechanizmom, takže ide tu vlastne o tú myšlienku tej makropodmienenosti a ide o to, že tie štáty, ktoré mali problémy, nemohli využívať štrukturálne fondy, a potom je tu ďalšia vec, o tom hovoril už kolega Saura. Totiž ide o to, že máme tu síce pravidlá týkajúce sa pružnosti, je tam určitá investičná doložka, ale zatiaľ nie je možné to rozšíriť aj na tie štáty, ktoré sú v ekonomických problémoch. No a potom posledná vec, ktorá sa v zásade potvrdila, sa týka toho, že je tu snaha pokryť isté sektorálne rizika, avšak nie sú tu nejaké plány, ktoré by sa týkali kompletného pokrytia rizika vyplývajúceho z nejakej krajiny. Takže ide o to, ako vytvoriť pozitívne podmienky, ktoré by pozitívne mohli ovplyvniť projekty, kde je sektorálne riziko a ide o to, že či tu náhodou nebudeme prehlbovať eh, rozdiely na európskej úrovni. Musíme to vyriešiť. Ďakujem pekne, pani Ferreira, teraz pán Mosto, Moskovici, potom pán uh, Molter a Hartu. Nech sa páči. Ďakujem jednotlivým rečníkom, ktorí sa vyjadrili. E, chcem zareagovať na tri alebo štyri body. Poprvé, chcem pripomenúť, že tento investičný plán reaguje na určitú diagnózu, že v Európe chýbajú investície. E, keď porovnávame čísla Mm, z roku 2008 a 2014 konštatujeme, že máme o 15 až 20 investícií menej ako v tej dobe. A um, ak toto budeme akceptovať, tak tá situácia sa nezmení a EÚ stratí svoje miesto prvej ekonomiky sveta, ktoré máme spolu s USA, pretože Čína alebo India majú vyššiu mieru investícií v súčasnosti. Takže uh, E, teraz už nie sme e, takým špičkovým aktérom vo svetovej ekonomike. A preto je nevyhnutné, aby sme tento deficit investícií vyrovnali a e, tento plán je určitým dobrovoľným príspevkom. príspevkom. Samozrejme, nestačí to. Aj pán Juncker povedal, že bude asi potrebné predlžiť tento plán, a ak bude fungovať, ako dúfame. Ja tu nevidím rozpor medzi týmto e, plánom a určitým podnikateľstvom, podnikateľským duchom alebo trhmi. Toto dávame do takého globálnejšieho e, kontextu. Máme tu vždy pilie, tri piliere, ktoré komisia sleduje. Poprvé rozpočtová konsolidácia. Musíme znižovať deficity aj naďalej i keď sme na novo e, interpretovali pravidlá, aj keď sú kom- pravidlá teraz flexibilnejšie, ale musíme to naďalej robiť. Druhý pilier, štruktúrálne reformy, tie takisto nesmú prestať. Nede o to, či ich nariadujeme zvonka alebo nie. Tieto štrukturálne reformy potrebujú naše ekonomiky. My nie sme uzavreté ekonomiky, my sme otvorení svetu. No a pokiaľ ide o toho podnikateľského ducha, Eh, chcem jasne povedať, že táto komisia, takisto aj predchádzajúca to vedela, že toto je eh, tajomstvom bohatstva, že to vytvára eh, pracovné miesta. Nechceme vytvoriť nejakú byrokratickú ekonomiku, riadenú ekonomiku. Nie, my žijeme v trhovej ekonomike, ale tá trhová ekonomika musí byť do určitej miery regulovaná. Musíme mať verejné aj súkromné nástroje, aby sme podporovali investície. A toto chceme robiť. No a Ďalšia pripomienka. Chcem zareagovať na to, čo viacerí hovorili o flexibilite, o e, nástrojoch, investičných nástrojoch členských štátov. V oznámení komisie z 13. januára e, sme otvorili určité cesty väčšiemu množstvu investícií. Ak si nejaký členský štát e, želá podielať sa na európskom fonde strategických e, investícií, tak to umožní zvýšiť dôveryhodnosť, e, navýšiť tie zdroje. To je vynikajúce, ak to nejaký štát urobí a toto sa nebude potom zohľadňovať pri výpočte dlhu, deficitu a tak ďalej v tej procedúre nadmerného deficitu sa to nebude e, zohľadňovať. A toto platí pre všetky štáty, či už sú tieto štáty v korektívnom programe alebo v preventívnom programe. Spolufinancovanie. Toto bude takisto E, vyňaté, aby sme niekoho neodrádzali od e, investícií vo verejnom sektore. A my si želáme, aby pre členské štáty existoval naozaj mocný stimul, e, aby investovali. Toto hovorím práve poslancom národných parlamentov. My si želáme, aby okrem EIB a čo, um, Európskej komisie, uh, investovali aj tie národné investičné banky. Tretia pripomienka. Tento plán je širokým plánom, chce rozvíjať investície, ale zacieleným spôsobom. Ja som už povedal, uh, toto v mojom príspevku a opakujem to teraz. My nechceme financovať hociaké investície, nechceme pokračovať v tej E, známej logike spravodlivej návratnosti. Samozrejme, chceme solidaritu v Európskej únie, ale chceme vytvoriť dodatočné nové investície. My nechceme spolufinancovať investície, ktoré by e, si aj iným spôsobom mohli nájsť kapitál. Nie, my chceme investovať nové veci, veci, ktoré sú síce e, ziskové alebo budú ziskové z ekonomického hľadiska, ale teraz nemajú možnosť získať financie na trhoch. A toto je práve tá páka, e, ktorú chceme vyvinúť, ktorú chceme nasadiť. Európska investičná banka toto vie e, robiť. A teraz na záver ešte EIB má rating trojité A a môže investovať. My sme o tom hovorili aj na ekofine e, s Wolfgangom Schäublem, s nemeckým ministrom financí. Buď znížime e, rating banky, alebo e, dáme EIB záruky, aby mohla prebrať na seba väčšie rizika. Ja dôverujem tejto banke. EIB už ukázala, že multiplikátor 15 až 18 je pre ňu realistický. Čiže tých 63 miliard je realistických a okrem toho je tu tá záruka e, prebratia rizika. Ja si myslím teda, že plán je realistický, dôveryhodný, ale nie je to niečo dané, takže my sa musíme všetci ešte zmobilizovať, aby sme pomohli tohtu, tomuto plánu. Európska únia so svojimi všetkými inštitúciami a členskými štátmi, my všetci musíme uh, uh, pomôcť a takisto národné verejné investičné banky musia pomôcť. Pán Walterer. Ďakujem pekne. Vlastne budem pokračovať v reagovaní otázky, pokiaľ je ten multiplikačný efekt. Takže sú tu určité skúsenosti, ktoré sa týkajú zvýšenia imenia. 10 miliard, to bol v roku 2013, svojho času sme prislúbili, že toto vlastne má stimulovať investície vo výške 180 miliard a ako som už vlastne spomínal, podarilo sa nám to naplniť, neviem teda presne aké číslo aktuálne, ale pokiaľ ide o ten multiplikátor, e, vyplývajúce z toho zvýšenia imania, je to minimálne 1 k 18. Takže toto je taký dobrý základ, prečo my sme absolútne presvedčení, že 1, 1 k 15 bude fungovať. A ako vlastne povedal práve Pán komisár, je tu kľúčová otázka, ktorá sa týka toho, že vlastne musí mať e, to dobre skonštruované, pokiaľ je o ten fond, musí tu byť predvydateľnosť e, súkromných investícií, potrebujeme dať súkromné investície, tento multiplikátor znamená, že pokiaľ ide o tieto záruky tej prvej straty, ide o to, že môžeme poskytovať úvery, môžeme zároveň chrániť e, rating AAA a zároveň môžeme prilákať súkromných investorov a tu sme pri tom multiplikátore 1 k 15, myslím si, že je to rozumné a opodstatnené, pokiaľ tieto predpoklady, s ktorými pracujem, po druhé, pokiaľ ide o samotné projekty. Isté, my ako Európska investičná banka budeme vyberať projekty, opierať sa pritom o kritéria možnosti financovania. Musí to byť z hospodárskeho hľadiska rozumný projekt, aj z environmentálneho a technického lebo my ponúkame pôžičky a preto projekt ako taký musí e, vytvárať zisky, generovať zisky, aby to prilákalo súkromných investorov. No a potom členské štáty, ktoré by potenciálne mohli investovať. Ja otvorene očakávam, že členské štáty budú pôsobiť na dvoch úrovniach. Jedna vec sa týka úrovne projektov, ak je to možné, a druhá vec sa týka na úrovni e, vnútroštátnych investičných platform, tu, kde členské štáty môžu skutočne vykonať opatrenia šité na mieru v spolupráci s rozvojovými bankami, napríklad v Nemecku, tam sa diskutuje s KFV. No a toto je otázka týkajúca sa členských štátov, aké sú vlastne investície na ich úrovni, ak sa teda nevykoná úplne na tej špičkovej úrovni toho fondu, ale ak sa to vykoná v rámci tých národných investičných platform. Pokiaľ ide o kohéziu, jasná odpoveď, Junckerová iniciatíva slúži na to, aby podporovala kohezné politiky. Prečo je to tak? Lebo môžeme prilákať a zvýšiť naše poradné kapacity v rámci Jaspersa, potom tu ide o riadiace orgány a my sme vlastne upravili rozsah pôsobnosti Jaspera, Jaspera, Jaspera nielen pre nové členské štáty, týka sa to už teraz všetkých kohezných oblastí a po druhé si myslím, že z dlhodobého hľadiska finančné nástroje budú zvyšovať absorpčnú kapacitu štruktúrálnych fondov. A toto je vlastne tá zmena tej paradigmy, o ktorej som hovoril. Posledná poznámka, pokiaľ ide teda o warehousing. My čakáme na rozhodnutie parlamentu a ide o to, aby vlastne v septembri mohol začať fungovať tento Junckerov fond, tento fond FC. Samozrejme, tu ide naliehavé otázky a preto Európska investičná banka je ochotná sa pripraviť začiatom prechodnom období, vychádzajú z tých predpokladov, že tento warehousing bude pokrytý zárukou, ktoré vlastne budú poskytné od septembra. Toto je vlastne ten koncept, ktorý tým myslíme. No a posledná vec. Takže pokiaľ ide o Junckerovú iniciatívu, fond EFSI, Nepozerajme sa na to ako iba jedinú vec, nie, je to súčasťou celej širokej stratégie, ktorá sa týka štruktúrálnych reforiem jednotného trhu, integrácie jednotného trhu a samozrejme ide to aj vytváranie toho fondu FC. Takže úspech FC bude veľmi závisieť od toho celkového prostredia, predovšetkým pokiaľ ide o odstránenie prekážok, ktoré bránia investíciám. Ako som už povedal, budeme úzko spolupracovať s komisiou a chceme samozrejme spolupracovať s parlamentom v priebehu rok, tohoto roku, kedy sa budú viesť e, rokovania, ako chceme pracovať na legislatívnom návrhu. Prečo sú tam viaceré relevantné body? Napríklad pokiaľ ide o otázku kvality e, záruk, to je veľmi dôležité z hľadiska zachovania ratingu AAA, to je dôležité pre naše vlády, potom adicionalita, to sú všetko otázky, o ktorých chceme diskutovať tak s komisiou, ako aj parlamentom aby sme hľadali najlepšie riešenie v primeranom čase. You, Ďakujem pekne. Pán Molterer. A pokračujeme v našej diskusii. A ešte pán Hartwig, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, chcem privítať Lorda Harrisona. To je najproeurópskejší britský poslanec. Jeho e, prítomnosť medzi nami zdôrazňuje, do akej miery konferencia podľa článku 13 Fiskálneho e, kompaktu je otvorená a príjmajúca, pretože Spojené kráľovstvo nepodpísalo fiskálny kompakt. Ďakujem Lordovi Harrisonovi za e, jeho proeurópske vyjadrenie. Tri e, ďalšie pripomienky k paktu rastu a stability. Povedzme, e, že by sme mali rozlišovať medzi fungovaním a investíciami. Ja si všímam, že tu sa privileguje dekonsolidácia. E, hovorí sa o e, spoločnostiach, ktoré kupujú dlhy, ktoré konsolidujú verejné e, dlhy, ale toto nie je dobrá alternatíva, dobré riešenie podľa nás. Čiže podľa mňa, takže mali by sme nad tým ešte premýšľať. A teraz hovorím pod kontrolou Roberta Gualtieriho. On je predseda e, výboru pre ekonomiku a e, menu. My čo najskôr musíme prijať e, právny základ, pretože situácia je naozaj naliehavá a musíme si uvedomiť, že tento svet často sa riadí podľa rôznych prízrakov a tu e, my na európskej úrovni sme v stave nehybnosti a to vlastne um, znemožňuje našu činnosť. My musíme čo najrýchlejšie e, tento legislatívny e, spis posunúť, pohnúť s ním a aby tento plán mohol naozaj sa stať realitou. No a na záver chce po, chcem povedať, že úspech takisto závisí od štrukturálnych reforiem, ktoré budú robiť členské štáty. Pretože ja sa bojím, že bez toho Junckerov plán naozaj nebude efektívny. Ak tam, kde sa neurobia štrukturálne reformy, tam nebude účinný. Malé a stredné podniky majú ťažkosti získať financie, ale tam, kde je výnosnosť zaručená, vo všeobecnosti tie podniky nájdú finančné zdroje, ktoré potrebujú. Takže tie reformy sa musia e, vykonať v každom štáte, aby e, tie podniky boli konkurencieschopné. A len za takýchto predpokladov ten plán prinesie ovocie. My potrebujeme e, konkurencieschopnosť, tým budeme stimulovať konkurencieschopnosť a zvrátime zlý vývoj nezamestnanosti. Ďakujem pekne, pán to a pokračujeme v našej rozprave. A chcel by som vás požiadať, aby ste sa držali rytinského času, maximálne dve minúty. O tom rozhodlo predsedníctvo. Budeme tu mať rozpravu v takom poradí traja zastupcov národných parlamentov, potom je poslanec Európskeho parlamentu, potom ďalšie kolo a naši panelisti zareagujú. Takže pokračujeme pánom Gererim z Talianska. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s rečníkmi v tom, že pokiaľ ide o zabezpečenie silného hospodárskeho rastu a obnovy ekonomiky v Európe, kombinácia verejných a súkromných investícií naprieč jednotlivými sektormi, to je zásadné a môže to vytvoriť nový zdroj rastu tak na strane dopytu, ako aj ponuky Ide o to, ako zabezpečiť stredno a dlhodobé investície. To nie je nič krátkodobé, ale je to veľmi strategické z hľadiska EU e a eurozóny. Samozrejme sú tam špecifické podmienky, ak chcem mať teda takúto, takýto úspešný investičný díl, ako sa navrhuje, chcel by som hovoriť o dvoch podmienkach. Takže poprvé ide o to, že ten investičný plán má byť dostatočne veľký na to, mal zásadný ekonomický vplyv. Totižto vieme, že ten nedostatok investícií EÚ, ktoré nám chýbajú, sú asi 350 miliard eur ročne, od kedy prepukla kríza, takže skutočne to je väčšia suma, ako je ten, tá suma samotného plánu ale dobre vieme, že pokiaľ je optimistické scenáre, tie hovoria, že to môže byť okolo 100-105 miliard ročne. Preto ja sa chcem spýtať, či toto je skutočne investičný fond z finančného hľadiska a ako ekonomické opatrenie znamená značné rizika a síce, že v tejto podobe to nebude dostatočne fungovať a nepodporí našu ekonomiku. Po druhé, plne súhlasím s tým, že je veľmi dôležité mať technický dohľad, mať taký predvýber projektov na technickej úrovni. Ak chcem mať úspešný plán a celkovú ekonomickú stratégiu, Zatiaľ nie je mi úplne jasná tá stratégia. To, čo chcem sa spýtať, ako zosúľadiť tento investičný plán s ostatnými plánmi na úrovni EÚ. Cieľom by malo byť, aby sa tu sprvá voľba aj na technickej politickej úrovni. Pokiaľ je technický dohľad, to mal byť zákonný predpoklad, ale nie je jednotlivým predpokladom pre implementáciu. Ináč to riziko slabého hospodárskeho rastu bude veľmi vysoké. Ďakujem pekne. Gracias. Eh, eh, la prochaine orateur... Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Orua z francúzského parlamentu. Ich sa páči. Eh, von Sverige. A potom sa môže pripraviť ďalší rečník z Švedska. Eh, ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj ja za to, že ste zorganizovali túto diskusiu o Európskom New Deal programe. Je samozrejme potrebné eh, znovu vybudovať dôveru investorov a takisto musíme znovu získať dôveru občanov. To, čo povedal pán Schulz, um, ehm, HDP nestačí v ekonomike, k tomu musíme pridať sociálne a ekologické indikátory. To je v súlade s tým, čo prijalo naše národné zhromaždenie v prvom čítaní nové indikátory bohatstva. Chudoba v Európe je viac ako znepokojujúca v súčasnosti a preto sociálny rozmer ekonomiky musíme neustále zohľadňovať. Z tohto pohľadu musíme sa zamýšľať nad minimálnym príjmom, ktorý musí byť zaručený v každom členskom štáte. Je to sociálne nevyhnutné v dnešnej situácii. Bez toho Junckerov plán nebude tá alfa a omega, ktorá všetko vyrieši na európskej úrovni. Pokiaľ ide konkrétne o Junckerov plán, kritéria výberu Eh, ďakujem pánovi komisárovi, že to podrobnejšie vysvetlil. Kritéria výberu nie sú dostatočne jednoduché a jasné, podľa mňa, aby sme mohli byť eh, presvedčení o účinkoch pákového efektu. Európsky fond strategických investícií hm, chceme presnejšie vedieť, aké budú podmienky kontroly, aká bude demokratická kontrola. Pán Juncker včera povedal, že potrebujeme európsku vládu takže preto potom potrebujeme aj demokratický dohľad nad e, prácou tej exekutívy. E, parlament musí mať teda väčšie právomoci dohľadu. A zdá sa mi, že pokiaľ ide o to spolufinancovanie, ešte stále nie je celkom jasné, čo vlastne budú členské štáty môcť robiť, aké budú mať práva a e, čo sa schváli legislatívne. Um, v rámci e, tej korektívnej zložky paktu rastu a stability. Ďakujem. Teraz pán Sestrem a potom Alevil. Nech sa páči. Tak som Jog... Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel pripojiť tým rečníkom, ktorí sa zamerali, zamerali na inovátorov a podnikateľov v Európe. Totiž sú to tí, ktorí musia vlastne zabezpečiť tie investície a vytvoriť pracovné miesta, ktoré si všetci želáme. No a tu ide o to, že musíme zabezpečiť aby to bolo jednoduchšie a lacnejšie stať sa podnikateľom a investovať v EÚ. Z politického hľadiska to môže byť síce zložité, ale v zásade tá cesta je jednoduchá. Musíme byť jasnejší, lacnejší, jednoduchší, efektívnejší. Musíme zjednodušiť pravidlá, pokiaľ ide o predovšetkým malé a rýchlo rastúce podniky. To sa týka aj našich daňových systémov. Jednoducho naši podnikateľ sú príliš zaťažení daňami a musíme odstrániť aj bariéry, ktoré sa týkajú obchodu, tu ide o vstup, prístup trhom a export. Takže je to zložité pre naše podniky. Častokrát je veľmi zložité vôbec zložiť podnik a začať e, pracovať. No a tu sa zamýšľame nad tým, ako vytvoriť nové pracovné miesta. Potom je tu ďalšia myšlienka, ako zachovať vlastne aj tie existujúce miesta. No a je to zložitá situácia pre ekonomiky. Jednoducho sú tu aj určité odvetvia, ktoré sú vlastne zastaralé, takže je dôležité pristupovať kreatívne. Hovorí sa o význame štruktúrálnych reforiem, hovorí sa o tom, ako vytvoriť lepšie e, podmienky pre podnikanie. A ja, ale aj mnohí ďalší si myslíme, že sa musíme podstatne viac zamerať na túto vec a tu môže byť motorom tejto zmeny Európsky parlament. Tu sa môže zabezpečiť ten pákový efekt. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pán Ali a potom pani Guzek Sekocek. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne. Pán predseda, po mnohých rokoch čakania tu máme investičný plán pána Junkera. Hovorí sa o tom, že bude zabezpečí súkromné investície. Myslím si, že je to ale nedostatočný plán, pokiaľ ide o chýbajúce investície, nedokáže to pokryť. A myslím si, že sú vystávajú ďalšie otázky, ako pomôcť našim ekonomikám. Tu sú dôležité rozhodnutia aj napríklad ECB, pokiaľ ide o program týkajúci sa nákupu dlhopisov v objeme 60 miliard mesačne, teda tzv. quantitative easing, No a potom tu ide niektoré ďalšie veci, ktoré sa týkajú našich obchodných partnerov. Takže myslím si, že je dôležité zabezpečiť dodatočné stimuly pre rast a zamestnanosť v Európe. Pokiaľ ide o ten investičný plán, chcel by som, aby sa objasnili niektoré ďalšie prvky. Totiž to isté sa zhodneme na tom, že najdôležitejšie je vlastne to financovanie projektov týkajúce sa reálnej ekonomiky. Tu ide vlastne o to, že musíme vytvoriť také životaschopné projekty, ktoré budú znamenať pridanú hodnotu pre európske trhové sociálne hospodárstvo. Takže je tu určité simulácie, ktoré sa musia vykonať a aby sme posúdili ich vplyv na zamestnanosť a hospodársky rast. Takže je dôležité sa tu zamerať na zásadné otázky, kde tu o to, ako vlastne vyberať tie projekty, to je tiež veľmi zásadné. A potom je tu aj samozrejme jednotlivé princípy celého procesu, je dôležité využiť pozitívny potenciál a uviezť to do života. Sú tu rozličné prístupy už v tejto fáze. No a potom, pokiaľ ide o podporu európskych investícií do infraštruktúry vzdelávania a rozvoja, to je veľmi dôležité. Musíme sa tu zamerať aj na skutočne malé projekty, ktoré môžu realizovať malé a stredné podniky. No a ešte by som chcel zdôrazniť, že som pevne presvedčený, že by sa malo vykonať všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili to, aby sa nezabudlo na žiaden členský štát, aby nebol vynechaný z tohoto investičného plánu. Takže je dôležité, aby tu bol taký prístup, aby to bola dobrá kombinácia tých spomínaných projektov a je veľmi dôležité merať na tieto zásadné otázky. A rečník je prerušený, už sa blížim záveru. Takže včasná implementácia je zásadná, ide o to, či už existujú nejaké prvotné odhady, aké mohli byť výsledky, pokiaľ ide o zvýšenie zamestnanosti v období implementácie projektu, projektov. Toto je veľmi zásadná otázka a tieto otázky by mali naznačiť, aké sú naše ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť v najbližších rokoch, aby sme vedeli, či sa toto úsilie vyplatí. Pani Gusak Čekosek a potom sa pripravia ďalší. Pani Guček Zakošek má prvá slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Slovinsko vyvinulo ekonomickú stabilitu, sociálnu stabilitu a vtedy sme zistili, keď sme to dosiahli, že treba efektívne investovať európske prostriedky Nastúpili sme cestu hospodárskeho rastu a fiškálnej konsolidácie, preto by Slovinsko chcelo podporiť investičný plán, najmä v tom smere, ktorý sa tu naznačil. Ukázali sme európsku stratégiu, e, kde sú opatrenia, ktoré nás tam dostanú. Preto si myslíme, že jedna z hlavných stratégií je zhrnutie všetkých týchto opatrení a ich nasmerovanie k jednému spoločnému cieľu. Pozitívny aspekt tohto plánu je, že sa to netýka len finančných prostriedkov, ale aj technických opatrení a finančných opatrení. A e, e, uvažuje sa o poradných centrách, ktoré zatiaľ ešte nie sú celkom presne vymedzené, definované, najmä v tej súvislosti, že podobné štruktúry máme a nechceme duplicitu. Musíme zdôrazniť aj význam e, národných rozvojových bank a poukázať na to všetko, čo dobre fungovalo v týchto oblastiach. Musím povedať, že kritéria na schválenie týchto projektov by nemali diskriminovať malé členské štáty a nemalo by to paralizovať tie štáty, kde primárne finančné nástroje ešte nie sú dobre rozvinuté. Chceme zdôrazniť aj to, že to sú opatrenia, ktoré majú doplňať existujúce opatrenia. Chceli by sme vás upozorniť aj na to, že národné príspevky môžu byť e, spájané aj s národným deficitom a mali by sme uvažovať o spolufinancovaní aj na národnej úrovni. Litovský parlament e, teraz. Ďakujem, pán predseda. Pamätáme sa zo školy, z fyziky na zákon o zachovaní energie. A ten istý zákon môžeme uplatňovať aj na ekonomiku. To znamená, že peniaze a majetok nemiznú, len e, menia vlastníka. Včera sa hovorilo o tom, že 1% najbohatších ľudí na svete e, zvyšuje svoje bohatstvo v investičnom pláne, ktorý prezentoval pán Juncker, kde sa hovorí o 5 miliard, ktoré majú byť vyňaté z EIB a 16 miliard príde z európskeho rozpočtu a malo by to pritiahnuť, uvoľniť súkromné investície 300 miliard. To je zaujímavé, my to podporujeme, najmä ak to zvýši európske fondy Avšak tie ciele by mali byť takéto. Nemal by sa tým spomaliť hlavný cieľ európskeho rozpočtu, a to sú ciele stratégie Európy 2020, program Horizont, CIF a podobne. Druhý cieľ to, je to, to sú adresné e, investície kde sa hovorí, že nielen to percento najbohatších očakáva tieto prostriedky, očakáva ich aj tých 99% ostatných. Takže otázka distribúcie je veľmi dôležitá. Teraz pani Keller potom panelisti odpovedia po štvrtom rečníkovi. Teraz pani Keller. Ja som Fabien Keller zo štrásburského, prepačte, z Parížského senátu, pomýlil som sa, e, nie zo štrásburského e, senátu, ale ja pochádzam zo Štrásburgu, kde sídli Európsky e, parlament a som veľmi rada, že som tu v tejto sále v Bruseli. My všetci e, vítame plán pána Junkera, ktorý má oživiť e, verejné a súkromné investície. Viacerí kolegovia povedali, že to ide dobrým smerom. E, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, e, je to nová nádej pre mladých Európanov. To treba ešte dodať. Ale ešte tu ostávajú neobjasnené body. Napríklad e, tá sila očakávanej páky, tá e, sa ešte len ukáže v budúcnosti. Ten multiplikátor 15 musí byť ešte overený v praxi. Pán predseda EIB, dovolím si e, povedať, že je to rozdiel, keď navyšujete vlastný kapitál banky Um, z ktorého sa e, dávajú úvery a tak ďalej. A e, keď robíte určitú montáž takýchto pákových efektov. Pokiaľ ide o príspevky členských štátov, nevieme ešte stále, ako to financovanie bude zabezpečené, ale tieto príspevky sa majú vyčleniť e, z výpočtu deficitu. Ako to bude fungovať konkrétne? To je moja ďalšia otázka. Tretia otázka. Ako sme na tom s projektami, ktoré by mohli byť inovatívne, ale majú nižší pákový efekt? Napríklad v oblasti výskumu Zvažujete tam aj e, univerzity a výskumné centra ako e, inovatívny sektor? A posledná otázka. Aká bude modalita výberu projektov? Akú úlohu v tom budú zohrávať členské štáty? Akú úlohu e, tam bude zohrávať riadenie Európskeho fondu strategických investícií? Aké bude to samotné riadenie? A takisto sa pýtam, v mene pani Ferreira, aká bude analýza rizika, najmä v tých štátoch, e, ktoré sú najviac e, oslabené, tamto riziko bude vyššie, možno aj e, pakový efekt bude vyšší. Pán Schaffhausen, nech sa páči. Takže druhý Strasburčan medzi vami. Dobrý deň. Ja sa bohužiaľ obávam, že program investícia rastu nebude fungovať. Z mnohých dôvodov Keby sme chceli e, ukončiť recesiu, keď chceme ukončiť e, krízu eura, je potrebné investovať najmä do tých štátov, ktoré majú štrukturálne deficity. A investície do týchto štátov štrukturálne oslabených, tie sú naozaj e, rozhodujúce pretože tam je recesia, nezamestnanosť a tak ďalej, ktoré zosilňujú tú krízu. Ale aby sme investovali do týchto štrukturálne slabých štátov, je potrebné pripraviť e, projekty. Tie nevzniknú sami od seba. Je potrebné ich e, vybudovať, najmä smerom e, k ekologickému hospodárstvu a okrem toho musíme mať finančné sumy, ktoré budú korešpondovať nie kapitálu a pakovému efektu, ale e, ktoré budú skutočnými peniazmi, ktoré budú korešpondovať sume E, kvantitatívneho uvoľňovania, čiže musíme vytvárať e, menu nie na to, aby sme e, skupovali dlhy bank, ale aby sme investovali do skutočne rentabilných projektov. Tento rozmer sme pripravili s podporou Montyho počas francúzského predsedníctva, ale vy ste tieto návrhy úplne hodili pod stôl a to je veľká škoda, pretože ja nechápem, ako chcete vytvoriť túto pákovú silu bez toho, že by ste investovali do týchto štruktúrálne slabých štátov. Neviem, ako e, toto chcete zrealizovať bez prípravy solidných projektov ekologického hospodárstva. Toto nie je problém dôvery nie je to e, legislatívno-regulačný problém, je tu, je tu problém ten, že vy neinvestujete do štruktúrálne slabých štátov a bez týchto investícií nereaguje, nebude reagovať trh na tie stimuly. Uh, Teraz by som dal slovo pánu Moltererovi, ktorý musí odísť. O pár slov potom komisár Moskovič a potom ďalší panelisti. Ďakujem. Ďakujem pán predseda, v prvom rade, pokiaľ ide o veľkosť, len aby ste mali predstavu. Samozrejme sme popras, poprosili spolu s komisiou členské štáty, aby sa vyjadrili k otázke potenciálu a dostali sme ten význa, známy zoznam projektov, ktorý povedal 1,3 miliard. A naši experti sa na to pozreli, čo potenciálne bude využité v najbližších piatich rokoch a ich predpoklad je, že je to okolo 500 miliard, to znamená tých 315 nie je tak ďaleko od toho, čo sme dostali od členských štátov, prvý argument. Po druhé, je to len časť investícií, pretože IEB klasická činnosť bude ďalej pokračovať. My hovoríme o činnostiach navyše, o ďalších objemoch z Junckerovho fondu a verejné investície sú ešte stále hlavným zdrojom ekonomickej činnosti v Európe budúcnosti. A preto si myslím, že by sme s tým mali začať a mali by sme sa z toho vychádzať potom by som vás chcel požiadať, aby ste rozlišovali medzi otázkou, ktoré sektory sú oprávnené. To je doprava, infraštruktúra, energetická účinnosť, obnoviteľné energie, sociálna infraštruktúra, takéto veci. A potom to, čo, sú, čo je výber projektov, pretože odvetvová e, oprávnenosť je niečo iné ako výber projektov. A súkromní investori pôjdu jednoducho do toho len vtedy, ak sa to bude robiť správne, seriózne, odborníkmi. A to sú tie spôsobilosti, schopnosti, ktoré má EIB pretože projekty musia byť zdravé, financovateľné, technicky realizovateľné. A toto rozlišovanie je pre mňa to kľúčové. Po tretie, máme tie tri piliere a zohľadnite tieto tri piliere. Poprvé je to pilier MSP, kam patrí, ako som povedal, startupy, rizikový kapitál, podnikateľské aniely, mikrofinancovanie, až po financovanie i Ehm, inovácií cez EIF a potom veľké projekty cez EIB. Samozrejme máme potom tu ten druhý pilier, to sú samotné, alebo okno tam v tom, kde sú inovácie, kde môžeme mať väčšie umieru riziko, lebo máme záruku a môžeme ďalej investovať do inf- investícií a pri infraštruktúre to je aj IKT, aj sociálna infraštruktúra a nezabudnite na tretí pilier, to je to poradenské stredisko. Samozrejme, my sme zaintegrovali existujúce poradenské služby, ako napríklad Jaspers, ale sme pripravení s komisiou aj zvýšiť kapacitu, pretože vidíme najmä v oblasti finančných nástrojov veľkú potrebu e, na, e, vo viacerých členských štátoch. Pokiaľ ide o multiplikátor, tak ako som povedal, je to predpoklad, ktorý je konzervatívny, vychádza z našich skúseností. My sme pripravení diskutovať aj o tom v detaily, podrobne. A všetko záleží na tom, aká bude legislatíva, pretože samozrejme kvalita záruky je veľmi dôležitá pre EIB. A potom to záleží aj na kvalite produktov, projektov, pretože až potom dokážete prilákať súkromných investorov. To sú tie kľúčové prvky, ktoré vidíme pri multiplikátoroch. A regionálna prítomnosť EIB, len aby som aj toto zdôraznil, čo sú tých top 5 krajín našej aktivity, to je Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Polsko a Nemecko. Takže vidíte, že sme aktívni aj v krajinách, ktoré ste spomenuli a taktiež sme aktívni v programových krajinách. Posledná poznámka, to, čo všetkým nám pomáha, je, že to bude súčasťou veľkšieho obrazu. Áno, treba to vidieť ako súčasť stratégie. Napríklad iniciatíva kapitálového trhu je kľúčovým prvkom takýchto komplexných stratégií, pretože ako budeme priťahovať kapitálové trhy v Európe, tak súčasne budeme aj priťahovať Junckerovú iniciatívu. Toto všetko treba vidieť spolu. A preto, milí kolegovia, tu v Európskom parlamente a v národných parlamentoch, ako som povedal, Európska investičná banka je pripravená, aby slúžila. Potrebujeme zdravú, zdravý, veľmi jasný, regulačný základ pre Junckerovú iniciatívu a potrebujeme profesionálnych partnerov, či v súkromnom alebo verejnom sektore, aby sme vybrali tie najlepšie projekty, rozpracovali ich a zrealizovali. To je to, čo potrebujeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Molterer. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Moskovicimu. Pán Molterer, podpredseda EIB, odpovedal na tie zásadné otázky, ktoré zazneli. A ja to zhrniem následovným spôsobom. Prvá otázka, či je tu riziko, že investície budú nedostatočné. Áno, ja to chápem. Sú tu pochybnosti. Takisto aj z toho Junckerovho plánu Niektorí môžu mať obavy, samozrejme. Všetky veci, ktoré sú nové a odvážne, vyvolávajú pochybnosti. Keď sme definovali plán investícií spolu s EIB, tak sme e, zohľadňovali súčasnú situáciu verejných financií v EÚ a v členských štátoch a ja som presvedčený o tom, že sme s tými pravidlami demonstrovali, že je to realistický plán. Dve veci k tomuto. Poprvé, Domnievam sa, že ten fond naozaj sa objev, um, opiera o veľký pákový efekt, ale um, na základe skúseností, ktoré už EIB má, môžeme povedať, že je tu veľká šanca, že to bude fungovať. Musíme to samozrejme kontrolovať. Aj národné parlamenty, aj Európsky parlament musia toto kontrolovať. Po druhé, uvedomujem si, že investičné potreby v Európe sú veľa väčšie ako tých 315 miliard, ale toto je plán na krátke obdobie, to si musíme uvedomiť. Nasledujúcich 6 mesiacov budeme e, pripravovať e, prevádzku fondu v septembri, e, začne fungovať a potom počas krátkeho obdobia skonzumuje 315 miliard eur. Ja ale dúfam, že ak to bude úspech, ten plán, tak potom budeme pokračovať, predlžíme ten plán. Túto možnosť spomínal včera aj pán Juncker. Chceli by sme zmobilizovať ešte ďalších 100 miliárd um, eur uh, v priebehu 10 ročia. Pokiaľ ide o proces výberu projektov, tento proces bude transparentný, zabezpečí to uh, pracovná skupina Task Force, a musíme vyberať realizovateľné, životaschopné projekty. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, e, je, že sa ubezpečíme, že tie investície budú zacielené na tie sektory, ktoré som spomínal. A e, samozrejme, tie upresnenia pôjdu ešte viac do detajlov. U, uvedomujem si, viacerí z vás povedali, že musíme zohľadniť situáciu štátov, ktoré majú najväčšie ťažkosti, ale to e, má za následok dva problémy. Európska komisia definovala tú novú flexibilitu, tá sa uplatňuje najmä na členské štáty, ktoré sú v preventívnom programe, nie v korektívnom. Keby sme dali doložku o všeobecných investíciách do plánu, tak by sme odklonili tie investície od paktu stability. Už by neexistoval pakt stability, už by neexistovali stimuly na robenie reforiem. A e, priorita pre štáty, ktoré sú v korektívnom programe, je tá, aby napravili svoju situáciu, aby sa nachádzali potom už v lepšej štruktúrálnej situácii. Buďte si ale istí, že budeme naďalej podporovať modernizáciu krízových štátov cez štrukturálne fondy a budeme sa snažiť e, zabezpečiť, aby aj tam sa financovali životaschopné projekty. Bolo by absurdné, keby tento fond išiel len do štátov, ktoré sú v najhoršej alebo v najlepšej situácii. To nie. E, tieto voľby nebudú politické samozrejme a a experti na toto budú myslieť. No a potom, pokiaľ ide o pracovné miesta, plán bude stimulovať rast v Európe. Už teraz sa urobili určité hodnotenia, ktoré sú dosť solidné a optimistické. Ešte stále ich berem opatrne, ale musím povedať, že aj komisia, aj EIB budú naďalej hodnotiť e, priebežne tento plán. my nemôžeme žiť v Európe, ktorá bude mať dlhodobo 1% infláciu a 1% hospodársky rast a deficit investícií. To nie. Nemôžeme žiť e, v tejto masívnej nerovnosti s týmto vysokým počtom nezamestnaných. Inak Európa nebude mať e, budúcnosť. A čo sú to vlastne tieto investície? Investičný plán to je stavka na budúcnosť. My musíme vytvoriť e, stabilný e, mechanizmus a na to teraz zhromažďujeme prostriedky. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament e, sa teraz nachádza v prípravnej fáze skúmame návrh zákona, ktorý bude vlastne právnym základom na to, aby sa mohol e, spustiť e, Junckerov plán. Táto rozprava dnešného predpoludnia je veľmi užitočná. Zaoberáme sa vašimi pochybami a otázkami a určite ich budeme zohľadňovať aj pri príprave legislatívy. Chcem ešte upresniť, že tento plán obsahuje záruky. Záruky budú musieť byť e, odhlasované Európskym parlamentom. Tieto záruky si e, vyžiadajú, aby sa Európsky fond strategických investícií naplnil finančnými prostriedkami a tieto finančné prostriedky e, budú musieť byť e, vyňaté z viacročného finančného rámca 2014 až 2020. No a z týchto peňazí urobíme 15-násobný objem peňazí vďaka multiplikátoru, ak bude fungovať v praxi. Ja som optimista a verím, že táto záruka vytvorí e, tú dôveru, ktorú e, musia v nás mať investori a ten fond musí byť aj efektívne k dispozícii onedlho. Vy zastupujete národné parlamenty a vám chcem povedať, že Európska komisia vo svojich kanceláriách má nezaplatené faktúry už uh, niekoľko rokov a bolo by dobre, keby vlády už komisii dali k dispozícii e, tie e, finančné prostriedky, ktoré komisia potrebuje, aby mohla vyplatiť tieto nezaplatené faktúry. Pani Keller, pokiaľ ide o výskum, Musíme tu rozlišovať. Existujú výskumné inštitúcie, ktoré nie sú v takej situácii, aby si mohli požičať z Európskeho investičného fondu. Tu musíme naozaj e, rozlišovať, aby sme neohrozili niektoré laboratória. Ja som sa stretol nedávno s predsedom Európskej výskumnej rady. Budeme e, túto otázku skúmať. Sorry, teritoriálna solidarita, áno, to tu tiež zaznelo, to sa musí uplatňovať a kohezný fond musí umožniť štátom, ktoré potrebujú špecifickú infraštruktúru, nájsť e, prostriedky na to, aby mohol e, doplniť Junckerov plán tak, aby rast a e, nové pracovné miesta naozaj začali vznikať. Ďakujem, pán Artua. Artuj. Pán Donnelly z Írska dostane teraz slovo a pán Giričet z Belgicka sa môže pripraviť. Pán Donnelly, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Veľa sa hovorilo dnes aj včera o raste a tvorbe pracovných miest, čo vítam. Tieto, dve nás, tieto dva nástroje, ktoré sa včera preberali, sú strategický investičný fond a ďalší nástroj, ďalší prístup. EICB dá k dispozícii lacné peniaze pre investorov zo súkromného sektora a EIB bude zaručovať riziko investícií. To môže priniesť rast HDP a vytvorenie pracovných miest v krátkodobom horizonte, ale posilní to aj, e, aj e, nerovnosť, pretože by mohlo dojsť k presunu tých peňazí najmä do rúk tých najbohatších. Pokiaľ ide o investície EIB, tam ide o zisk a zisky sa vrátia do rúk e, vlastníkom súkromného kapitálu veľkých firiem. A súkromný sektor preto možno nie je, by to by znamenalo, že komerčný sektor nie je životaschopný inak. Čiže hovoríme tu o ziskoch investícií, ktoré bude realizovať súkromný sektor pri projektoch, ktoré sa javia ako komerčne neživotaschopné a z riziko na seba berú občania. Takže ako to je, takto posilníme pracovné miesta krátkodobo aj dlhodobo, hospodársky rast, ale ako zaručíme, aby ekonomický osoch z týchto nástrojov mali nielen bohatí členovia únie, majitelia kapitálu, ale všetci Jedno možné riešenie, a to je možno vec pre Európsky parlament, je uvažovať o tom, či existuje nejaká rozumná daň, ktorá by sa mohla uplatniť na zisky e, z týchto činností. To sú e, aktivity EIB, ktoré prinesú e, zisky pre súkromný sektor a možno by tu malo význam uvažovať o daní a potom by tieto peniaze, ktoré sa z daní znovu vyberú, by sa mohli využiť do štrukturálnych investícií, ako je široké pás, pásmo, vzdelávanie a podobne. Ďalej pán Gilkinet, Belgicko a pán Westlund. Ďakujem, e, pán predseda. My vítame investičný plán, i keď samozrejme si kladieme otázku, Prečo sme členským štátom samým investovať v rámci tzv. six-packu, six balíka legislatívneho? Ja e, súhlasím s tým e, substitučným efektom, s pákovým efektom a tak ďalej. Ale moja hlavná otázka sa týka orientácie tohto investičného plánu. Pán e, hovoril presnejšie o zacielení Ehm, projektov, obnoviteľné energie, recyklácia odpadu a tak ďalej. Ale mám dojem, že je tam všetko možné. Z každého rožku trošku a mali by sme byť trošku presnejší, pokiaľ ide o tie kritéria oprávnenosti. Otázka pracovných miest je centrálna ehm, tá má byť dôležitá na začiatku výberu projektu a nie na konci pri jeho hodnotení. Musíme si klásť otázku v prvom rade, či ten projekt má potenciál vytvoriť pracovné miesta. Takisto otázka environmentálna je dôležitá v kontexte Parížskej konferencie a v kontexte tých energetických problémov, ktoré riešime, ktoré sú európskymi problémami. Ja teda dúfam, že keď budú práce na projektoch pokračovať, tak sa to zacielenie ešte zdetailní a budú tam jasnejšie tie nuancy. Pokiaľ ide o Rooseveltov plán New Deal, tam neboli iba investície, ale aj e, finančná regulácia, oddelenie bankovníctva a takisto ciele sociálnej súdržnosti, čiže investičný plán nemôže byť úspešný bez finančnej regulácie, bez toho, že sa zmení bankový systém. Banky musia nasmerovať peniaze do reálnej ekonomiky. A zároveň dôraz na sociálnu kohéziu je dôležitý, pretože bez nej sa nevybuduje nikdy tá dôvera investorov a občanov, čiže bez toho ten investičný plán nebude fungovať. Ďakujem pán Westlund a pán Galačevický z Polska bude ďalším rečníkom. Takže teraz pán Westlund. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tento investičný plán a všetko, čo s ním súhlasí, u nás vo švedskom parlamente sa s tým zapodievame, chceme k tomu zaujať eh, jasné stanovisko tejto fáze by som chcel povedať, že sa stavíme k tomu pozitívne, aj keď sme obozretní. Je tu viacero otáznikov, to je skutočne pravdou, musíme zistiť ešte doplňujúce informácie. Napríklad pokiaľ ide o financovanie samotných projektov, doteraz sme vlastne počuli určité veci v rámci diskusie a tu ide o to, ako sa má zvýšiť účinnosť aj rozpočtových politík, tu ide o to, že jeden to zaplatí a kto to vlastne zaplatí, a to, čo ma znepokojí vždy pri takýchto konferenciách, sa týka toho, že Európsky parlament stále hovorí, že niekto to má zaplatiť a nezaplatí to Európsky parlament, a no, lebo na to nemáte prostriedky. No ale to znamená, že vyžaduje to isté úpravy v rámci rozpočtu a v tejto súvislosti si musíme položiť otázku a síce, kedy skutočne budete počúvať to, čo si myslia národné parlamenty, lebo teraz je, zdá sa, že vlastne je to iba rada a parlament, ktoré sa k tomu vyjadrujú, takže je dôležité, aby si to pozreli aj národné parlamenty a sa mohli k tomu vyjadriť a vyjadriť sa k celej tej konštrukcii. Takže toto je zásadné, si nás vypočujete, je to veľmi dôležité v rámci takéhoto procesu a nesmieme zabúdať na to, že sú tu ďalší aktéry, a jednoducho je to tak, že Európska únia to nie je jeden štát, je to spolupráca 20, 28 rozličných štátov a v tom musíme ďalej pokračovať a je dôležité rešpektovať ďalších aktérov. Ďakujem. Westland. Ďakujem, pán Westland. Ďalším rečníkom je pán Galašenský z Polska a, a pán Jong. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som tu uviedol určitú predstavu, o ktorej už hovoril pán predseda Artvi, a síce, aby sa Európska únia ešte viacej nerozdelila. Máme tu eurozónu a oblasť mimo eurozóny v rámci EÚ a eurozóna by sa mohla stať nejakou novou exekutívou mohla by mať e, oveľa vyššiu váhu, ale niečo také ako váh, vláda, to je predsa komisia. A ak by bol podobný orgán pre eurozónu, tak ako by to, to by bola práca pre skutočnú Európsku komisiu. Predsa to, čo hovoríme, nie je žiadna novinka. Takže Hovorilo sa tu aj e, o, vytvorení parlamentu eurozóny, ale mimo eurozóny máme aj iné silné ekonomiky, Británia, Švedsko a podobne. A Polsko nie je stupencom akejkoľvek, akéhokoľvek delenia alebo štruktúrovania EÚ na tých a oných to je podľa nás niečo, čo len poháňa kritikou EÚ a my rozhodne nechceme podporovať takúto kritiku. Ďakujem. Pripraví sa pán no, sa z Portugalska. A slovo dostáva teraz pán Jung z Francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem. Pán predseda, tá prvá časť diskusie bola veľmi bohatá a zaujímavá. A chcem povedať, že je to trošku paradoxné, pretože úsporné plány, ktoré sme napríklad vo Francúzsku prijali, mali za následok, že spomalili investície, verejné investície a veľmi silne takisto zbrzdili um, investície na úrovni samospráv. Vy hovoríte, že si želáte, aby členské štáty prispievali k Európskemu fondu strategických investícií, ktorý má mobilizovať 315 miliard. Je to dobrá myšlienka, ale pýtam sa, kde my máme nájsť tie peniaze? My si to nechceme požičiavať od Európskej centrálnej banky, aby sme mohli prispieť k tomuto fondu. To by bolo paradoxné. Ak, akú máte predstavu? Vy, Samozrejme, budú na to reagovať aj členské štáty, ale ako máte predstavu vy? E, čo si myslíte a akými prostriedkami členské štáty pr- prispejú? Pokiaľ ide o ďalší bod, chcem povedať, že jednoznačne podporujem názor pána Artu, e, Žana Artu, predsedu výboru pre rozpočet o tom, že potrebujeme silné hospodárske riadenie s ministrom, ktorý bude túto prácu robiť na plný úvezok. Potrebujeme európskeho ministra financí, ale zatiaľ sme od tohto cieľa veľmi vzdialení. Je to len niečo na horizonte. My sme sa tu zišli na základe článku 13, to je aspoň napísané na programe dnešného rokovania. Moja otázka je, ako chceme implementovať tento článok 13. My sme si dnes e, vypočuli aj e, návrh pána Sarazana z nemeckého parlamentu. Predložil 3-4 konkrétne návrhy na to, ako aby sme mohli naplniť článok 13. Mali by sme presne o tomto hovoriť, e, vymieňať si názory o tom, aká je naša vízia toho, čo chceme robiť. Ďakujem. Merci beaucoup, Ďakujem, pán Jung. Ďalším rečníkom, Ďalším rečníkom je predstaviteľ Portugalska a pani Gabriela Kretu z Rumunska bude potom nasledovať. Takže dávam slovo teraz pánovi Sá. Vážený pán e, predseda, vážení poslanci EP a národných parlamentov, nízka úroveň verejných aj súkromných investícií nám bráni v tom dosiahnuť udržateľný hospodársky rast. Nestačí hovoriť len o investíciách, keď hovoríme o raste. Musíme vytvoriť podmienky aj preto, aby takéto investície sa aj realizovali Portugalsko uplatňuje politiku úspor, ktorú nám nanútili, čo viedlo k tomu, že máme najnižšiu úroveň verejno-súkromných investícií za posledných 25 rokov a narastol nám dlh. V roku 2012 to bolo 8 miliard eur, čo je viac, než boli tie možnosti verejných investícií. Pokiaľ ide o úroky z verejného dlhu, tak došlo aj tu na k narastu. Za, za, zaznamenali sme úplný prepad vnútorného dopodu, zníženie súkromných investícií a táto posadlosť konsolidáciou rozpočtu vedie k tomu, že verejno-súkromné investície v Portugalsku máme na najnižšej úrovni vôbec. Nemáme vôbec žiadnu nádej, že by sa situácia zlepšila, že by došlo k rastu. Program trojky skončil v maji 2014, napriek tomu naša vláda ďalej pokračuje v úspornej politike. Je to tzv. rozpočtová zmluva, ktorá nám bráni v raste. Ciele tejto zmluvy nie sú dosiahnutelné a snaha ich dosiahnuť vedie Portugalsko k hospodárskej stagnácii, vysokej nezamestnanosti, k chudobe a preto, vážení poslanci EP, navrhujem odvolať túto zmluvu a poskytnúť skôr nejaký podporný program krajinám, ktoré boli poškodené poslednou politikou, politickými E, nástrojmi a bolo by dobre vytvoriť podmienky pre rast a vytváranie pracovných príležitostí v týchto krajinách. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pani Gabriela Kretu a pani Helma Nepenos sa pripraví. Ďakujem veľmi pekne, milí priatelia, milí organizátori. Mnohí rečníci nám dnes E, predviedli dobrú dávku čierneho humoru a e, neočakávanú úprimnosť, keď nám opakávane hovorili, že žijeme na trhu a že žijeme v ekonomike. My sme predsa poslanci parlamentov, my zastupujeme európskych občanov, sú staromodní a stále veria, že žijeme v spoločnosti, kde bývanie, vzdelávanie, zdravie, cesty, podpor ľudského rastu alebo ľudských spoločenstiev sú správne témy, o ktorých sa má hovoriť a rozhodovať. Trhová spoločnosť je už pre nich niečo, čo ich straší, ale žiť v trhu alebo v trhovej v ekonomike je nepriateľné a žiaľ im nemôžeme pomôcť, nedokážeme pomôcť, aby to pochopilo pretože pre mnohých nás je to tiež absurdné a je to čierny humor, keď hovoríme o Európskej novej zmluve. Milí priatelia, keď, keď Roosevelt spustil svoj chválený program, povedal, v národe muži aj ženy na ktorých sa zabudlo v politickej filozofii vlády, sa na nás pozerajú a hľadajú usmernenie a hľadajú spravodlivejšie príležitosti na to, aby sa mohli podielať na delení národného bohatstva. Ja sa zavezujem k novej zmluve pre amerických občanov. A koniec citátu. Vola kedy, milí priatelia, Marx napísal, história sa opakuje, Prvýkrát je to tragédia, druhýkrát je to už fraška. A ja sa obávam, že mal pravdu a že sme zabudli na to, aby sme doplnili, že sa zavezujeme k novej zmluve pre európske trhy. Ďakujem. Thank you. The next speaker is uh, Mrs. Helma. Teraz pani Helma Nepenos a chcem požiadať pána Markova z Nemecka. Voorzitter, op zich zijn wij positief op... Pán predseda, máme pozitívny postoj k tej predstave investičných fondov, avšak my sme v Holandsku vždy kritickí a máme preto aj niekoľko otázok. Chcem povedať, že sa nemusíme pozerať na existujúce projekty, ale na to, kde môžeme nájsť inovatívne projekty, ktoré niečo nové prinesú do ekonomiky kde je teda, a to je inovácie a výskum. Čo môžeme na tom robiť? Ide o veľmi významnú sumu, hovoríme o vyše 300 miliardách eur, ja ich nemám v svojej peňaženke. Myslím si, že ani väčšina mojich kolegov, takže musíme na to myslieť, odkiaľ prídu tie peniaze a musíme sa spýtať, ako to budete riadiť a keď to tak čítam a počúvam, tak tam vidím dosť nejasnosti, nepresnosti Takže ako to budú, kto to požiča, kto bude dohliadať, kto bude dohliadať na realizáciu projektov. Tam musíte byť kritickejší, takže sympatie máme, ale s otáznikmi. A potom som už povedala, ide o veľa peňazí a my chceme inovovať, chceme investovať, chcem, pretože investície prinášajú zamestnanosť, ale sme v Európe a v Európe sme hovorili o a dohodli sa na reformách, na rozpočtových pravidloch a tieto dohody sú pre nás e, tie, ktoré sú na papieri, e, jasne povedané, ale investície to je fajn, dobre, ale dobrý dohľad a dodržanie dohôd, ktoré sme hovorili, o ktorých sme, ktoré sme uzavreli v oblasti finančnej a rozpočtovej politike, tie musia zostať politikami, ktoré budú nemenné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pán Helmut Markov z Nemecka. A pán Kimo Sasi bude nasledovať. Teraz dávam slovo predstaviteľovi Nemecka. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, investície z verejných štátnych rozpočtov klesli v posledných rokoch z už akýchkoľvek dôvodov. Teraz si komisia myslí, že tieto investície prídu zo, zo súkromných zdrojov, že týmto nahradí. Nemyslíte si, že keď podnik by čakal, že bude mať zisk, tak by už dneska neinvestoval? To znamená, že ide o projekty, ak chceme s nimi zarobiť, musíme sa o to postarať, aby E, mali súkromní investori svoj zisk. Takže moja otázka je, ten investičný výbor bude e, pozostávať zo šiestich nezávislých subjektov a potom je aj správne, že potom jedna, jednoznačne to bude podľa ekonomických aspektov uskutočnená voľba predstaviteľov a to znamená, že v tých členských štátoch kde je lepšie lepšia e, štruktúra, že tie pritiahnú viac investícií ako tie krajiny, kde hospodársko-politické prostredie nie je také stabilné. A tretia otázka, prečo by mal členský štát prísť vôbec na ten nápad, že by sám dal prostriedky do tohto fondu, keď vôbec nemá žiadne spolurozhodovacie právo rozhodnúť o tom, kam tie peniaze pôjdu, lebo sa bude rozhodovať čiste podľa ekonomických kritérií. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pán Kimo Sasi z Fínska a potom Jörg Andersson zo Švedska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Súhlasím, že potrebujeme v Európe investície, avšak Myslím si, že investície musia byť vždy produktívne a aby to bolo, potrebujeme dopyt na trhu a musíme mať e, globálnu konkurencieschopnosť. Potom potrebujeme ďalšie prostriedky, ako nejaký plán a podobne. Tu mám pochybnosti, pretože pokiaľ ide o Fínsko, vidíme, že náš naše úroky sú na úrovni 0,5%, takže úroky nie sú problémom pri pôžičkách a vidíme, že aj banka, ústredná banka, Európska centrálna banka prichádza s novým kapitálom na trh, takže samozrejme treba sa venovať investíciám a zamestnanosti, ale mám obavy, že tento prístup vedie k vytváraniu bubliny, ktorá rýchlo praskne potom chcem povedať, že máme mnoho konfliktných politických cieľov a pravidiel v Európe. A dovolte, mám niekoľko príkladov. Zoberme si napríklad malé podniky. Myslím si, že dostupnosť pôžičiek pre firmy je momentálne dobrá, ale problém je tá cena. A prečo je cena dnes vysoká pre tie najmenšie firmy? Sú to naše bankové predpisy a to je ten dôvod, že na jednej strane niečo robíme, zvýšime ceny, bránime investíciám a na druhej strane sa snažíme robiť niečo iné, ale mali by sme pamätať, že Európska únia a národné štáty nebudú na seba brať žiadne riziko v súvislosti s týmito bank, e, podnikmi, ale banky by to mali. Takže Bakt stability a rastu si vyžaduje že štát e, bude investovať tak, aby e, to bolo možné. Ale stále treba pamätať na to, že musíme veriť naše ekonomiky, nemáme podliehať panike, čo skoro budeme mať tu na aj prípad Grécka a musíme sa brániť pred nadmernou reguláciou, ktorá bráni rastu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Sasi. A ďalším rečníkom je pán Anderson. Odovzdám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, napriek expanzívnej monetárnej politike úroveň investícií je žiaľ veľmi nízka a možno, že práve preto vítame skutočne iniciatívu komisiu. Isté je tu možnosť e, dosiahnuť aspoň určitý symbolický efekt v rámci tej iniciatívy. Totiž to ide o to, ako vytvoriť dôveru do budúcnosti, dôveru v Európu. A konec koncov viacerí rečníci hovorili o problematike podpory podnikania a súkromných investíciách, akú úlohu zohrávajú v rámci celkového tohoto investičného úsilia. Myslím si, že preto je veľmi dôležité skutočne znižovať e, administratívnu záťaž. A je to tak, že to, čo stanovuje mieru investícií v súkromnom sektore, je to, aké vlastne možnosti zisku vidíte. Na tejto súvislosti by som chcel poukázať na to, aké je dôležité, aby sme posilnili jednotný trh, pokračovali v tomto úsilí. No a ja by som chcel vyjadriť znepokojenie, ktoré sa týka rastúceho protekcionizmu. Podnikateľské možnosti sa vytvoria, ak je tu viac e, otvornosti, vyššia miera obchodu, tak v rámci Európy, ako aj o vzťahu k iným regiónom svetu, takže viac otvornosti, viac zahraničných investícií, to je záruka rastu a tento rast prospeje všetkým. Preto by som skutočne chcel povedať na adresu komisie, parlamentu a národných parlamentov, že je veľmi dôležité, aby sme bojovali proti rastúcemu protekcionizmu, nesmie sa šíriť, musíme mať otvorenosť a vítať zahraničné investície. Ďakujem. Tak sa Minke. Ďakujem pekne. Pán Anderson bol vlastne posledný na našom zozname rečníkov. Teraz by som chcel dať slovo našim panelistom. Pán Moskovici, nech sa páči, môžete sa vyjadriť, odpovedať otázky, potom pán Achtui. Po, po, požiadam vás o záverečné komentáre, takže pán Moskovici, nech sa páči. Dostávame sa k záveru našej diskusie. Myslím, že sa tu ukázal veľký záujem, ktorý majú účastníci z národných aj z Európskeho parlamentu o tento investičný plán a zároveň sa ukazuje aj to, že sú tu určité otázky. Ja si myslím, že tie otázky sú veľmi legitímne. Tento plán sme pripravili rýchlo. E, my veríme v tento plán, vkladáme do neho celú našu energiu, ale zároveň sa musíme sústrediť hlavne na tie výsledky, ktoré sa musia dostaviť. A preto všetky otázky, ktoré tu zazneli, sú relevantné. E, takže niekoľko reakcií na otázky. Pokiaľ ide o zacielenie projektov, nie je to prvýkrát ani poslednýkrát, čo to hovorím, ale opakujem, my nechceme financovať hociaké investície alebo investície, ktoré by si tak či tak našli nejakého investora. Nie. My chceme investovať tam, kde môžeme ovplyvniť ekonomiku. Obnoviteľné energie, energetická účinnosť, rýchle siete, dopravná infraštruktúra, vzdelávanie. E, potreby e, sú rozličné, samozrejme, a my musíme reagovať na tieto osobitné projek- e, potreby. No a druhá otázka ktorá vás e, zaujíma, je, aká je rovnováha medzi rešpektovaním pravidiel paktu rastu a stability a potrebou investícií. Potrebujeme tieto pravidlá pre stabilitu a hospodársky rast. Tieto pravidlá sú dosť nové a nechceme ich meniť. Nechceme ich meniť teraz. Domnievame sa, že je to imperatív, pretože my musíme konsolidovať rozpočty tieto pravidlá ale samozrejme majú určitú flexibilitu, ktorú musíme využívať. To je zmyslom e, oznámenia komisie. Nechceme e, pripravovať nové pravidlá, nechceme rozložiť tento pakt. My chceme v rámci z paktu e, na novo trochu interpretovať pravidlá tak, aby sme nehatali hospodársky rast. Chcem, aby ste si prečítali to oznámenie komisie, pretože hovorí veľmi jasne, mimo iným Mimo iného môžeme tu zohľadňovať aj investície, ktoré urobia členské štáty, aj individuálne situácie jednotlivých členských štátov, ktoré sú buď v programe korektívnom alebo preventívnom. Mm. E, pokiaľ ide o 6 balík a dvojbalík legislatívy, e, zapojenie Európskeho parlamentu je stále dôležitejšie tento Európsky parlament je pravidelne informovaný a konzultovaný, samozrejme, ale okrem toho je aj jadrom legislatívneho procesu. My priamo eh, konzultujeme s eh, parlamentom máme e, permanentný e, dialog a táto komisia neustále skladá účty Európskemu parlamentu. Je dôležité, aby ostali živé aj vzťahy s národnými parlamentami. A takisto musíme aj navštevovať e, členské štáty. Včera som bol v Nemecku a samozrejme som išiel aj do Bundestagu, kde som sa stretol so zástupcami rôznych politických skupín, nie iba s jednou skupinou a komisia bude e, neustále k dispozícii, o tom vás uistujem, Európskemu parlamentu aj národným parlamentom. Ešte taký širší záver z tejto diskusie, pokiaľ ide o náš investičný plán, je to Európsky New Deal. E, my E, musíme ostať realistami, musíme byť aj skromní. Ja si nenamýšľam, že toto je New Deal, ale napriek tomu sa domnievam, že sme na kryžovatke. Peť, e, uplynulých 5-6 rokov sme boli konfrontovaní neustále s krízou finančnou, ekonomickou. A naši predchodcovia sa e, pokúšali zachrániť eurozónu a stabilizovať situáciu. Ja som v tej dobe bol ministrom financí vo Francúzsku. Teraz sme ale v novej etape Teraz máme v rukách nové nástroje, Európsky mechanizmus stability, Banková únia. To nebolo jednoduché vytvoriť. A máme aj programy pre jednotlivé ekonomiky a to nám umožňuje čeliť nestabilite a zabezpečiť bezpečnosť bankového systému. Dnes je situácia už um, E, iná. Nastáva už ekonomická obnova, ale stále je slabá. Ale my nemôžeme byť spokojní s takýmto slabým rastom, so slabou infláciou a e, s vysokou nezamestnanosťou, pretože potom nastúpi samozrejme populizmus, to vieme. Európa teraz musí ukázať e, nejaké výsledky a dnes vlastne tá situácia je iná v tom, že sme dynamickejší, vnášame tu dynamizmus, máme teda túto stratégiu, s viacerými faktormi. Chceme adaptovanú rozpočtovú politiku s tou flexibilitou, e, chceme, aby pokračovali štruktúrálne reformy a chceme prehlbovať vnútorný trh, respektíve vnútorné trhy, pretože ešte stále existuje fragmentácia v tejto oblasti. No a ďalej potrebujeme upravenú menovú politiku. Ja nechcem komentovať politiku ECB, ale vidíme, že Mario Draghi reagoval vo všeobecnom záujme Európy, zohľadnil, reagoval na slabý rast, slabú infláciu a tak ďalej. A tento investičný plán to je jeden príspevok, jeden zo stavebných kameňov tohto nového prístupu, ktorý má umožniť, som si istý, že aj umožní zvýšiť hospodársky rast. Ešte raz opakujem, že sme plní odhodlania a E, zároveň sme ale aj skromní a sme realistickí. Musíme byť realistickí. Tento plán nebude súdený neskôr podľa svojej štruktúry, podľa návrhu samotného, ale bude súdený podľa výsledkov. Európska komisia v spolupráci s EIB a takisto v spolupráci s národnými parlamentami a s Európskym parlamentom si uvedomuje svoju zodpovednosť. Plán ešte nie je výsledko, výsledok. My sme eh, ochotní čeliť a sme pripravení čeliť tejto situácii. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujem pekne, pán Moskovici. A teraz by som chcel požiadať pána Artu, aby zareagoval. No. Ďakujem, pán predseda. Už som povedal, že Európsky parlament e, pozorne sleduje e, všetky tie veci, ktoré boli dnes formulované v otázkach a budeme ich zohľadňovať, keď budeme pripravovať hlasovanie o právnom nástroji, ktorý potrebuje komisia, aby mohla e, spustiť fungovanie strategického investičného plánu. Chcem zareagovať na pána Galaževského, ktorý sa pýta na riadenie eurozóny. Chcem sa vrátiť stručne k eurozóne trošku. Eurozóna už 10 e, ročie, jedno 10 ročie fungovalo e, pod vedením euroskupiny. A euroskupina bola taká kvázi vláda, a euroskupina nezvládla úplne tú situáciu, ktorá e, vyústila do krízy e, štátneho dlhu v eurozóne. A v, týchto, v tejto situácii sme e, videli, do akej miery členské štáty eurozóny nesú špecifickú zodpovednosť, inú zodpovednosť, ako nie sú všeobecne členovia Európskej únie. Videli sme, že keď e, jeden štát je v nebezpečnej situácii, keď je potrebné ho začať zachraňovať, tak e, do hry nevstupuje európsky rozpočet ani 28 členských štátov EÚ. To nie sú tie subjekty, ktoré dávajú bilaterálne pôžičky alebo dávajú dokopy záchranný kapitál. Nie, sú to členovia eurozóny, ktorí prichádzajú na pomoc. A kapitál členov eurozóny dávajú k dispozícii aj vo forme zákonov tie prostriedky pre štáty, ktoré sú v ťažkostiach. A je v záujme eurozóny toto všetko. A e, preto parlamenty eurozóny by mali mať právo kontrolovať spôsob, akým je riadená eurozóna. Prečo potrebujeme vládu eurozóny? Máme Európsku centrálnu banku. E, kde kapitáloví podielnici sú štáty eurozóny. Prezident Európskej centrálnej banky urobil to, čo mal e, urobiť. Niekedy išiel až za hranice toho, čo predpokladá zmluva. Ale aby mohol e, mať taký politický mix, aký majú Spojené štáty e, e americké, aby mal všetky tie nástroje je potrebné, aby prezident Európskej centrálnej banky mal jedného partnera e, na rozhovor, na konanie a to musí byť e, predseda eurozóny. Čiže my potrebujeme tú vládu eurozóny. Samozrejme nechcem, aby niektorí členovia EÚ boli diskriminovaní. Všetky štáty EÚ, s výnimkou tých, ktoré sa rozhodli nevstúpiť do eurozóny, Všetky štáty EÚ chcú vlastne e, vstúpiť e, v konečnom dôsledku do eurozóny. Ale tu je taký mŕtvý, mŕtvý úhol z pohľadu e, parlamentov, pretože nové nástroje, ktoré boli vytvorené, nie sú dnes kontrolované ešte žiadnym parlamentom a túto situáciu musíme skorigovať. Tá vláda eurozóny alebo riadenie eurozóny musí dostať demokratickú legitimitu. Chcem teda rozptýliť obavy z toho, že v Európskej únii vznikne diskriminácia. Ale napriek tomu hovorím, že musí existovať vzájomná dôvera medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Nemôžeme pripustiť nejakú nedôveru alebo podozrievanie medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami a z toho dôvodu si želám, aby eh, sme aj my E, postupne budovali túto dôveru a musíme vyvolávať aj dôveru našich občanov v Európu a v budúcnosť a takisto v Junckerov investičný plán. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Artui. Ďakujem, pán Artui. E, a teraz, kolegyni, kolegovia, ja by som si dovolil ako váš predsedajúci spomenúť pár záverečných komentárov Takže boli tu príhovory a poznámky členov parlamentov v tom zmysle, kde ho, sa hovorilo o tom, že je veľmi dôležité rýchlo zabezpečiť tieto nové opatrenie v rámci New Deal. Takže je dôležité rýchlo reagovať a slabšie ekonomiky musia dobiehať lepšie. Obidva tieto prvky sú veľmi dôležité pre to, aby tento nový deal, New Deal pre Európu zabezpečil zmenu. Pokiaľ je investície, nedostatok investícií, to vedie k tomu, že vlastne pokiaľ našu konkurencieschopnosť sme slabí a nie sme populárni pre investície. Európa sa častokrát vníma ako staromódna, prísne regulovaná a preto investície idú do iných trhov, ako napríklad do azijských štátov, alebo napríklad do Brazílie. Takže je dôležité byť atraktívnejší pre investície a to môžeme zabezpečiť tak, že budeme vlastne sa zameriavať na tie úspešné prípady v oblasti podnikania, budeme podporovať nové podnikanie a budeme sa snažiť pôsobiť ako veľký trh tým, že odstránime bariéry na našom jednotnom trhu. Európa by mala sa snažiť byť konkurenceschopná. Nestačí ale iba znižovať náklady, práve je dôležité zamerať na ďalšie kroky, kvalitatívne, musí mať pridanú hodnotu a nestačí vytvoriť iba pracovné miesta, potrebujú mať kvalitné miesta, dobre platené. A komisár Moskovisi povedal, že musíme investovať tam, kde je to najviac potrebné. To si vyžaduje investície do inovácií, výskum a vývoja. A ako bolo povedané, musíme sa zamerať na rozličné aspekty v rámci tohoto úsilia. Pokiaľ ide o kritiku, že ten investičný plán možno nesieha až príliš ďaleko, alebo že mal byť zelenší alebo prísnejší, Samozrejme, je možné mnohé zmeniť, ale ak si chceme zachovať náš spôsob života, naše sociálne systémy a pracovné štandardy, je dôležité nájsť nové spôsoby, ako riadiť naše ekonomiky. Je dôležité podporiť inovácie, prijať jasné a rozhodné kroky, ktoré zabezpečia hospodársky rast. Samozrejme, bolo by pekné diskutovať niekoľko rokov, hľadať ideálne riešenie, ale myslím si, že lepšie bude začať, aby sme teraz sa zameriavali na hlavné cieľy, globálnu konkurenceschopnosť a potom postupne dopracovať detaily, keď budeme mať pocit, že skutočne ideme správnym smerom. Potom pokiaľ ide o zapojenie členských štátov a ownership, to je veľmi zásadné. Podniky nevznikajú v Bruseli alebo v Štrasburgu vznikajú v rozličných mesiach, mestách Edinburgh, Dubline a všetkých mestách v Európe. Preto tento nový díl nebude úspešný, ak členské štáty ho plne nepodporia. A samozrejme, nie je to nič nové, ale chcel by som zdôrazniť, aká je dôležitá spolupráca medzi národnými parlamentami a štruktúrami EÚ. Pokiaľ ide o štrukturálne reformy, budem mať ešte príležitosť diskutovať o tom na ďalšom zasadnutí o 14. Pokiaľ je toto zasadnutie, chcel by som sa poďakovať všetkým panelistom. Ďalej ďakujem každému, kto vyjadril svoj názor, viedol s nami diskusiu, ako aj tým, ktorí sa zúčastnili a pevne verím, že tu nazbierali nové a dobré myšlienky. No a na záver by som chcel povedať, že je mi cťou, že môžem ukončiť toto zasadnutie, môžem vás pozvať na taký ľahší obed. Je to možno pozitívna informácia, je to v, na prvom poschodí v sále Jehudy Menuhin a potom sa stretneme po obede o 14. a budeme pokračovať Takže túto časť zasadnutia ukončujem. Ďakujem pekne.